Welcome to the second part of our committee meeting. Srdečne vás vítam na druhej časti našej dnešnej schôdze. Máme za sebou veľmi dlhé hlasovanie dnes po, do poludnia. Prijali sme niekoľko veľmi významných rozhodnutí. Teraz prejdeme k bodu 9 na našom programe. Znižovanie nerovnosti eh, s mimoriadnou pozornosťou eh, na chudobu detí. Dala by som slovo najskôr spravodajkyni, aby nám priblížila tie najpodstatnejšie otázky pre výbor EMPL v Európskom parlamente. Začneme teda e, pani Zuber zo skupiny GUE NGL. Prosím láskavo, nehovorte dlhšie ako 5 minút. Nech sa páči, máte slovo. Boa tarde a todos. Uh, em primeiro lugar, eu quero agradecer. Ďakujem, dobrý deň. Neskôr sa chcem poďakovať eh, organizátorom respektíve organizáciám za to, že prišli na toto eh, stretnutie, a že prijali pozvanie výboru pre zamestnanosť, napríklad sieť Európskeho boja proti chudobe. Možno by bolo zaujímavejšie najskôr e, vypočuť si organizácie, tie totiž majú kontakt s e, praxou, majú k dispozícii e, konkrétne údaje, informácie, čísla, fakty. A na tejto schôdzi môžeme potom diskutovať s tieňovými spravodajcami a s ostatnými kolegami, o čo sa chceme opierať v tejto správe. Ja ako spravodajkynia z Portugalska považujem za mimoriadne dôležité, eh, že mám tu čest napísať správu na túto tému. V Portugalsku totiž každé tretie dieťa žije v chudobe. Už som bola v kontakte s mnohými organizáciami a domnievam sa, že otázka chudoby detí a otázka detí ako takých e, sa nedá oddeliť e, od e, širšieho sociálneho hospodárskeho kontextu, v ktorom dieťa žije. Teda nezamestnanosť rodičov, nedostatok sociálnej podpory deťom, rodičom, ďalej nedostatok poskytovania zdravotnej starostlivosti, taktiež nedostatok rôznych iných podporných služieb v boji proti chudobe detí, taktiež nízka kvalita a zamestnania rodičov. Toto sa nedá oddeliť od otázky chudoby detí. Nemôžeme to teda vnímať oddelenie od e, zásadných príčin, ktoré vedú k tomuto problému, že sa to prejavuje napríklad e, aj tým, že je znížený rast, hospodársky rast, v posunutých krajinách, eh, ktoré boli najviac zasiahnuté krízou a s tým súvisí potom následne chudoba detí. Keď som eh, pracovala na tejto správe, snažila som sa udržovať kontakt s mnohými organizáciami, najmä eh, tými, ktorí sa venujú praxi. Sme tu napokon preto, aby sme dali priestor konkrétne odborníkom. Minulý týždeň som sa stretla s portugalskou organizáciou v meste Setubal. Tam e, sú jasle. To je mimoriadne zariadenie pre sociálnej solidarity a tam mi oznámili, že je čoraz viac rodičov, ktorí dostávajú minimálne e, dávky na sociálne začlenenie. To je naozaj je to úplne najnižšie minimum a tieto matky a otcovia čoraz častejšie sú ľudia s vysokoškolským titulom. Ak chcú takúto dávku ale získať, musia si ju odpočítať od ďalších fóriem podpory. Taktiež mi oznámili na tomto stretnutí, že Problém nie je spojený len s hmotnou chudobou, že chýbajú úplne základné potreby, napríklad bývanie a tak ďalej, ale je tu aj veľký problém, ktorý súvisí s vyhliadkami do budúcna, s duševným zdravím týchto detí. Tieto deti sú vystavené rôznym psychosociálnym rizikám. Už od útleho veku totiž sú svedkami problémov v rodinách, a potom nemajú rozvinuté potrebné schopnosti, aby sa dokázali sami pripraviť na lepšiu budúcnosť. V týchto jasľach mi povedali, že ak, e, teda keď sa tieto deti navzájom hrajú, keď sa spolu hrajú, hovoria si, e, že sa hrajú na to, že idú na úrad práce. Teda nehrajú sa na to, že sa idú hrať do záhrady, hrajú sa na to, že idú na úrad práce pretože presne to počúvajú doma. Doma sú svedkami toho, že rodičia neustále musia chodiť na úrad práce napríklad. To sú deti, ktorí žijú dennodennú realitu a táto realita sa bude môcť zmeniť, iba ak dôjde k zásadnej zmene v politike. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom. Myslím si, že toto vypočutie bude naozaj veľmi zaujímavé. Ďakujem. Thank you, Madam Ďakujeme pekne, pani Zuber. A teraz dám slovo našim pozvaným hostom. Chcela by som vás požiadať, aby ste sa obmedzili na zhruba 5 až 6 minút. Potom by sme dali e, priestor všetkým, e, ktorí prejavia záujem o diskusiu. Najskôr dám slovo pani Hainsworth, ktorá zastupuje organizáciu Eurochild. Nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem za to, že môžeme prispieť k tejto výmene názorov výsledkom tejto spravodlivosti iniciatívy a záväzok, ktorý prejavil Európsky parlament, je naozaj kľúčový v presadzovaní tejto agendy. Ako už povedala pani poslankyňa Zuber, už máme každé tretie dieťa v Portugalsku, ktoré zažije chudobu a sociálne vylúčenie v priebehu života v EÚ. Je to každé štvrté dieťa. Všetci vieme, že chudoba zažitá v eh, detstve, má celoživotné následky. Súvisí to s rôznymi eh, nedostatkami eh, vo výsledkoch a taktiež to môže viesť k celoživotnej závislosti, teda investovať do dieťaťa, tom, aby sme zabránili jeho vystavenie chudobe, nie len morálnou povinnosťou, ale je to aj z ekonomického hľadiska veľmi rozumné riešenie. Nemôžeme si totiž dovoliť neposkytnúť tejto oblasti takú politickú pozornosť, ktorú si zasluhuje. Zastupujem tu organizáciu Eurochild, sme Um, súborom organizácií, ktoré sa venujú práci s deťmi v celej Európe. Ehm, naši členovia sú z rôznych ehm, oblastí, ale najmä sa sústreďujeme na vytvorenie ehm, kapacít v sieťach eh, pre práva dieťaťa, ktoré sa snažia presadzovať práva dieťaťa na národnej úrovni. Tiež tu zastupujem o mnoho širšiu alianciu a síce Európsku alianciu pre investovanie do detí. Toto je koalícia 24 európskych sietí, vrátane Child Focus, ako napríklad Save the Children, UNICEF, ale taktiež sieti, ktoré sa sústredujú na znižovanie miery chudoby, zdravia a bezdomovectva a taktiež zlepšovanie vzdelávania. Táto aliancia vznikla s cieľom plného presadenia odporúčania Európskej komisie o investovaní do dieťaťa z roku 2013 panuje široký konsensus, že boj proti detskej chudobe musí prebiehať z pohľadu práva dieťaťa a musí sa zaujať celostný prístup. Teda veľmi eh, ma teší, že mám teraz priestor mm, predstaviť vám eh, túto príručku o implementácii, ktorú vypracovala Aliancia, konkrétne koordinátori a pod vedením Eurochildu je tam 15 eh, eh, prípadových štúdií, ktoré približujú politik a praktiky, ktoré podľa nás zohľadňujú usmernenia tohto odporúčania. Dúfame, že to poslúži ako inšpirácia pre politických aktérov a E, ostatné zúčastnené strany, je dôležité uznať, že chudoba detí e, nie je nevyhnutná. E, je to oblasť, ktorá reaguje na politické rozhodnutia. Dokonca aj v časoch obmedzených finančných zdrojov sú k dispozícii alternatívy. Potrebujeme politickú vôľu, aby sa veci vnímali dlhodobo, aby sa investovalo do tých oblastí, na ktorých najviac záleží a aby dieťa malo príležitosť naplniť svoj plný potenciál. A to bude prospešné pre celú spoločnosť Ehm, využívame sedem popisov eh, na to, aby sme približili tieto štúdie, ale chcela by som eh, vám približiť konkrétne tri. Poprvé, všetky tieto prípadové štúdie dokazujú potrebu integrovaného prístupu, teda musíme eh, sa ehm, povzniesť nad profesionálne ehm, nejde tu eh, vždy o peniaze alebo o lepšie výsledky na škole alebo o zdravotnú starostlivosť. Ide tu o kombináciu viacerých faktorov a spolupráca nespočíva len v koordinácii. Ide tu o dialog, o zemné porozumenie, pochopenie aj odlišných názorov. Najmä je dôležité investovať do profesionálov a do hlavných služieb, ktoré poskytujú miestne združenia organizácie. Nám záleží najmä na infraštruktúre ktorá môže dosiahnuť zmeny a pritom tam chýbajú investície, najmä pre tých, ktorí by to najviac potrebovali. Ďalej druhým popisom e, dobrých postupov je aktívne zapojenie detí a ich rodín do týchto procesov. Je e, nemožné e, vyňať deti ľudí z chudoby iba tým, že im budeme poskytovať eh, nejaké priame riešenie, že budeme robiť veci za nich. Isté, že sú tu štruktúrálne otázky, ktoré eh, riešia eh, ich situáciu, pretože sú znevyhodené, ale sú tu a tiež aspekty um, behaviorálneho charakteru, ktoré sa dajú riešiť priamo Um, na mieste zdroja a v súvisí s tým napríklad forma školenia profesionálneho personálu a toto má výrazný dopad potom eh, na dlhodobý vývoj tejto situácie. Sme presvedčení, že skutočná zmena nastane len ak všetci eh, zúčastnení, vrátane rodičov a miestnych politikov eh, budú vnímať deti ako držiteľov práv. Možno najpodstatnejšie je to, čo povedala pani Zuber a síce eh, vlastné vnímanie identity u detí, taktiež ich schopnosť budovať si pozitívne vzťah s ostatnými, taktiež ich sebauvedomilosť a taktiež rozmýšľanie o budúcnosti. A to súvisí s tým, ako zmeníme naše vnímanie detí v spoločnosti. A druhým popisom, pardon, tretím popisom eh, je približenie aj praktických aspektov, aj politických eh, aspektov. Ehm, implementácia eh, súvisí do veľkej miery s inováciami, sociálnym podnikaním, eh, iným prístupom, to je pozitívne, ale sú potrebné dostatočné politické predpoklady na vládnej úrovni, ktoré toto umožnia. Kolegovia sa k tomu ešte vyjadria podrobnejšie potom. Chcela by som na záver uviesť konkrétne odporúčania Európskemu parlamentu v súvislosti s touto správou. Poprvé, chceme vyzvať Európsky parlament, aby verejne podporil tento prístup troch pilierov, ktorý je obsahnutý v odporúčaní komisie, teda poprvé prístup k zdrojom, prístup k čas detí. Napriek odporúčaniu a napriek tomu, že ho podporila rada, vidíme v celej Európe, že Vidím, že už mi beriete slovo. Ak dovolíte, ešte tri krátke vyjadrenia. Požiadavky spočívajú poprvé v tom, že musíme eh, v makroekonomickej kde obsiahnuť detskú chudobu napríklad tým, že detská chudoba bude záväzným ukazovateľom sociálnej dimenzie EMU, ďalej presadzovať, aby členské štáty eh, stanovili konkrétne cieľe znižovanie chudoby detí ako príspevok k celkovému znižovaniu chudoby do roka 2020 a taktiež zabezpečiť, aby Európska komisia eh, vyčlenila dostatočné zdroje na eh, dostatočné sledovanie plnenia tohto odporúčania, napríklad, aby vzniklo portfólio, portfólio blaho dieťaťa, taktiež, aby sa sledovalo, ako sa využívajú štruktúrne formy, eh, pardon, štruktúrne fondy v naplňaní eh, týchto odporúčaní. Veľmi nás teší, že vznikla medziskupina pre práva detí, Domnívame sa, že Európsky parlament, komisia a ďalej výbor regiónov, ako aj ECOSOC, sú kľúčové inštitúcie v presadzovaní priorít práv detí. Ďakujem pekne. Teraz e, dám slovo pani Jakaterine Čečen, ktorá zastupuje aj UNICEF. Nech sa páči. Thank you very much, Madam Chairman. Ďakujem veľmi pekne. Som tu preto, aby som zastúpila E, Florenskú kanceláriu UNICEFu. Všeobecne má UNICEF zastúpenie v 25-28 členov, členských štátov. Náš výskumný úrad e, vydal správu Dieťa v recesii. Je to dopade ekonomickej krízy na mladých ľudí a deti. V správe sme uviedli 41 bohatých krajín a dali do poradia. Buď sú to členské štáty EÚ alebo OECD a merali sme absolútny naraz chudoby detí v rokoch 2008 až 2012. A videli sme najväčšie nárasty v krajinách, ktoré, na ktoré najviac dopadla globálna E, kríza finančná, a ekonomická. Také krajiny ako Grécko, Island, Taliansko, Španielsko, tri pobalské krajiny, ako aj Írsko a Luxembursko a do určitej miery krajiny ako Francúzsko a Maďarsko. Vidíme, že v 41 bohatých krajinách došlo k neto nárastu o 2,6 milióna detí, ktoré sú chudobné. A chcem spovedať, že sme poučili e, určenú líniu chudoby. Mali sme relatívnu mieru chudoby z roku 2008 a potom sme ju upravili o infláciu, len o infláciu, aby sme mali rovnaké porovnanie. Videli sme, že dopad krízy na deti je neum, nepomerný, pokiaľ ide o deti v tradicky, e, e, tradične ekonomicky zraniteľných krajinách. Sú to veľké rodiny, rodiny s migračným pozadím, teda krajiny, e, rodiny, ktoré nie sú z krajín EÚ. Pozreli sme sa aj na dopad krízy na mladých ľudí a mieru nezamestnanosti mládeže medzi 15 až 24 rokmi veku a tam sme videli veľký náraz najmä v krajinách Južnej Európy. A nakoniec sme analyzovali dopad krízy aj na subjektívnych ukazovateľov pocitu pohody a vidíme nepomerný nárast v bezpečnosti potravinách, strese, nespokojnosti so životom a príležitosti pre deti učiť sa rásť a znovu v južných, juhoeurópskych krajinách ako je Grécko a Cyprus to bolo veľmi nápadné, Turecku, Taliansku a Španielsku taktiež. Taktiež sme videli, že v krajinách, kde dopad krízy bol najväčší z ekonomického pohľadu, tak sociálny dopad bol tiež najväčší a tam vidíme pomer detí v rodinách bez práce, tam bol najväčší nárast a vidíme, keď došlo tam aj najväčší pokles príjmu v týchto rodinách s deťmi a tam došlo e, k e, výraznému nárastu týchto negatívnych ukazovateľov. Pozreli sme si aj sociálne výdavky, aj ich úroveň a zistili sme, že i keď výdavky na sociálnu ochranu, zabezpečenie v EÚ vzrastali počas krízy, tak výdavky na deti a rodiny klesali. To znamená, že v tom čase, keď deti a rodiny potrebovali ochranu, sociálne zabezpečenie, ochranu, vtedy to nedostávali a to neznamená, že musíme vydávať oveľa viac na deti a rodiny, ale znamená to, že počas šetriacich opatrení sa musia deti dostať do základného pásma reakcie na krízu. Ak nebudeme zvyšovať už tie výdavky, tak sa musíme postarať o to, aby sa využívali inteligentne. A preto to posolstvo UNICEFu je, postarať sa o to, aby sa na deti nezabudalo počas ťažkých hospodárskych časov a potom počas lepších ekonomických časov musíme investovať do, do detí, aby keď nastane kríza, nezaostávali. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam slovo pani Smolinskej z organizácie Save the Children. Dobré popoludnie. Ďakujem veľmi pekne za túto výmenu názorov na takúto dôležitú tému a správu, ktorá sa týkala chudoby detí. Ďakujem vám aj za to, že ste pozvali našu organizáciu. Dovolte, aby sa najprv uviedla, čo je naša organizácia, ako sa snažíme riešiť e, otázku chudoby detí. Save the Children vznikla v roku 1919 a naša práca vychádza z implementácie e, dohovoru OSN o právach dieťaťa. Máme thirteen národných členov v Európe, ktorí pracujú na programoch a obhajobe práv dieťaťa. Minulý rok naši európski členovia začali pripravovať Európsku správu o chudobe detí a vylúčení dieťaťa a vylúčení detí. A v tejto správe e, sme chceli zvýšiť informovanosť o dôsledkoch chudoby detí a chceli sme aj zmeniť vnímanie a obhajovať, e, obhajovať implementáciu odporúčaní na investície do detí. Vidíme, že v každej európskej krajine sú deti ohrozené chudobou a vylúčenosťou a je to v bohatých krajinách, krajinách s vysokým HDP na obyvateľa. To znamená, že riešenie chudoby detí je politická otázka, politická voľba. A Taktiež to znamená, že musíme mať správny rozpočet na to, aby sa mohli tie správne politiky implementovať. A v našej správe sme tiež videli, že situácia detí sa počas krízy zhoršila a najviac a sú to práve najzraniteľnejšie deti a marginalizované deti, ktoré trpeli najviac. Chudoba detí je totiž multidimenzionálny problém. Chýba tu prístup k právam a príležitostiam a rodinné príjmy bola, boli jedným z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú chudobu detí. Na jednej strane sa možno nedostáva deťom to, čo potrebujú, ako je napríklad potravina a ubývanie, ale dochádza aj k sociálnej vylúčenosti, nerovnosti, diskriminácii, nedostatku rôznych služieb, či už zo zdravotníctva alebo školstva. A znamená to tiež, že deti nebudú môcť sa zúčastňovať na sociálno-spoločenských kultúrnych aktivitách a budú e, sa cítiť vylúčené. Save the Children Fínsko vydalo minule, min, nedávno správu o stave detí a správa ukazuje, že deti z nízkopríjmových rodín sa museli vzdať svojich koničkov, nemôžu sa zúčastňovať v rôznych činností s priateľmi alebo na rodinných oslavách, narodeninových oslavách podobne. A boli často za to aj šikanované za finančnú situáciu svojich rodičov. To znamená, že dôsledky chudoby a dopady chudoby na deti môžu byť veľmi dramatické a ovplyvní ich na celý život. Ak žije dieťa v chudobe jeden rok, tak to je pre neho veľmi dlhá doba. A e, vyrastanie v chudobe znamená, že niektoré deti nenadobudnú zručnosti, ktoré sú potrebné a ktoré by im umožnili pracovať na tom, aby sa vymanili z pasce chudoby. Neskôr chudoba v detstve môže byť spojená aj s nedokončením školskej dochádzky, nezamestnanosťou mládeže a podobe. A Save the Children Španielsko minulý týždeň vydalo správu o vzdelaní a chudobe. A v tejto správe sme analyzovali školy, rodiny, sociálne faktory, a to, ako to vplýva na prístup k vzdelaniu a ako to vplýva na, chud, na údaje o chudobe v Španielsku, ktoré preto vzrastli. Teraz ako riešiť chudobu detí? V prvom prípade najlepšia cesta, ako zabrániť chudobe detí a riešiť ju, je investovať do realizácie odporúčaní e, v tejto oblasti. A vidíme, že aj v európskych krajinách ktoré už implementovali politiky e, v súlade s odporúčaniami investovanie do detí, dochádza e, k znižovaniu chudoby detí. Takže vidíme, že tieto odporúčania sú veľmi účinným nástrojom, ale implementácia na národnej úrovni musí byť systematicky sledovaná, monitorovaná a je to niečo, čo by mohla Európska komisia napríklad podporovať potom rôzne štátne intervencie do zamestnanosti a rôzne sociálne služby. To všetko má vplyv na znižovanie chudoby detí ale to, aké sú efektívne tieto opatrenia, závisí aj od kvality a výdavkov zameraných priamo na rodiny a deti. Na európskej úrovni si myslíme, že investovanie do Európy má začať investíciami do detí. Vidíme, že je tu jasná pridaná hodnota pre Európu, ak by sme spoločne riešili tieto problémy. A nový investičný plán predstavuje veľkú príležitosť, keby bol lepšie prepojený s investíciami do detí. Inak dojde k väčšej chudobe a sociálnej vylúčenosti a to môže znamenať veľké náklady pre spoločnosť v budúcnosti. Myslíme si, že je veľmi dôležité riešiť aj základné príčiny sociálnej vylúčenosti a chudoby, ako aj diskriminácia a nerovnosti. A ako sa dá toto najlepšie urobiť? Tým, že budeme uplatňovať preventívny integrovaný prístup tak ako je uvedený v odporúčaniach investovanie do detí. investovanie do detí má byť základná zásada má to byť investícia a nie náklad a na poslednom obrázku vám ukážem naše hlavné odporúčania pre európske inštitúcie. My si myslíme, že teraz je dôležité, aby sme vyslali pozitívne posolstvo deťom v Európe a pozitívne posolstvo by mohlo napríklad byť, že sa príjme pod cieľ Európy 2010 o znížení chudoby detí a sociálnej vylúčenosti. Tieto odporúčania a zníženie musí byť e, výrazné a v každých semestrálnych materiáloch únie. Potom chceme, aby sa prijal plán pre e, implementáciu odporúčaní investovania do detí. Ďalej odporúčame, aby sa prijali ďalšie konkrétne ukazovatele, podukazovatele chudoby detí a sociálnej vylúčenosti, ktoré vychádzajú z práv a z odporúčaní investovania do detí. A taktiež je pre nás veľmi dôležité, aby tieto ukazovatele boli tak vybrané a sformulované, že sa na tom podielajú aj naše organizácie a deti. Napríklad my sme minulý rok v Taliansku spustili nový index vzdelanosti a používali sme ukazovatele, ktoré sme vybrali v rámci aktívnej spolupráce s deťmi a mládežou. A napokon taktiež si myslíme, že prístup, ktorý je založený na právach pri riešení e, a prevencii chudoby detí a investovanie do detí sú veci, ktoré, sú, ktoré budú základným kameňom úspechu e, agendy v e, Európy pri právach dieťaťa. Ďakujem a teraz dávam slovo pani Jones, ktorá je z Európskej siete proti, chudoby, proti chudobe European Anti-Poverty Network. Takže nech sa páči, pani Jones. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za to, že ste nás sem pozvali na toto vypočutie. Veľmi rýchlo naša sieť je sieťou mnohých organizácií, ktorí pracujú na národnej aj európskej úrovni. Máme 31 národných sietí a 18 európskych organizácií. Pán Martin, my sme voči vám vystupovali veľmi slušne a aj vy musíte takto vystupovať voči našim hosťom a ostatným poslancom. Ďakujem. Až na to, že som ešte stále nedostal tie pozmeňovacie návrhy, ktoré ste v noci posielali e, k bodu 8, ktorý sme riešili dnes ráno, takže o tom slušnom správaní by sa dalo diskutovať. Jones. Nech sa páči, pani Jonesová. Ďakujem. Takže naša sieť je presvedčená o tom, že treba participáciu, spolupracovať a zapájať rodiny s deťmi, chudobné deti, chudobné rodiny do tvorby politik. A my si myslíme, že chudoba detí je kľúčovou prioritou a sme veľmi aktívni v aliancii investovať do detí na začiatok, prečo si myslíme, že nastal kľúčový okamih. Kri, e, chudoba detí rastie, počuli sme tieto údaje dnes, ale musíme sa pozrieť aj na dlhodobý trend. Máme dve tretiny členských štátov, kde dochádza k nárastu chudoby detí od roku 2008 a musíme sa pozerať aj na rozdiely, lebo v krajine ako Maďarsko je 40 v Lotyšsku 50 v Bulharsku, Rumunsku a to ohrozuje koheznosť, súdržnosť Európy. Ide o to, že deti sú v riziku a dochádza k tomu, že aj ako dospelí budú pravdepodobne deprivovaní. To znamená, že sa narodia ako chudobní, vyrastú ako chudobní, budú stále chudobní a to má dopad na zdravie, bývanie, všetko. A spoločnosť na tom stráca, pretože sa oslabuje sociálna súdržnosť, dochádza k nárastu sociálnych a ekonomických nákladov, keď deti nedosiahnu svoj plný potenciál. Musíme to veľmi jasne povedať, že okrem toho je to otázka základných práv. Spoločnosť, ktorá nedokáže zabezpečiť základné práva a slušný život svojich detí, po, porušila základný sociálny kompakt. Tak dochádza k stratenej generácii a dochádza aj k strate kompaktu. Máme všeobecnú líniu, keď hovoríme o chudobných deťoch, ktoré vyrastajú v chudobných rodinách. To znamená, že sa musíme zaoberať aj chudobnými rodinami, ale nemôžeme nevidieť ten fakt, že deti majú tiež svoje individuálne práva a na to sa treba tiež zamerať. To znamená, že treba vychádzať z dieťaťa. Na úrovni EU sme dosiahli pokrok. Máme dobrý politický rámec pri E, implementácii odporúčaní investovať do detí, ale nedošlo k implementácii a nevidíme ani politickú vôľu alebo vizibilitu v súčasných usmerneniach Junckera. A keďže v ciele chudoby v Európa 2020 sme nedosiahli ciele, tak môže sa stať, že celkové nedosiahneme cieľ v oblasti chudoby a to znamená, že toto sa musí stať prioritou. Druhá vec, ktorú chcem povedať je, že sa musíme zaberať na systémový prístup, musíme sa pozrieť na štrukturálne príčiny chudoby detí. Nerovnosť, nerovnaká, nerovnaká distribúcia zdrojov je jedným z hlavných faktorov rastúcej chudoby detí. Ak sa tým nebudeme zaoberať, tak budeme mať len individuálne riešenia, my nemusíme obviňovať rodiny, nemôžeme ich obviňovať a môžeme to vyriešiť, e, musíme to vyriešiť len tak, že sa budeme pozerať na to v kontexte rastúcej nerovnosti. A znovu tu vidíme veľké rozdiely v európskych krajinách a vidíme narast nerovnosti vo viac, viac ako polovici členských štátov. A keď sa pozrieme na príčiny, O tom už hovorila pani Zuber. Je to aj otázka distribúcie, čo sa deje s príjmom, čo sa deje s mzdami. Vidíme o narast chudoby 8,1% a pritom tretina chudobných pracuje. V Británii vyše 50% e, prac, rodín, ktoré sú chudobné, majú niekoho, kto pracuje. To znamená, že tu musíme nájsť riešenie a to, čo sa deje v systémoch sociálneho zabezpečenia, a ochrany, tak vidíme, že táto medzera nie je vyplnená. Správa OECD z roku 2013 o nerovnosti ukazuje, že príjem e, klesá, ale problém bol daňový systém, ktorý menej ochraňoval. A to je ten veľký vývoj, to, čo nastal v dôsledku krízy a nedošlo k ochrane slabých príjmových skupín a slabého príjmu. A nenaučili sme sa z toho, čo sú najlepší, ako, nenaučili sme sa z toho, čo robia tí najlepší. Musíme sa pozrieť na dopad krízy a viem, že ste sa už o tom dozvedeli niekoľko správach z UNICEFu a Save the Children, ale potom tu ide e, o daň z univerzálnych služieb. Musíme sa zamerať na adresovanie a nesmieme oslabovať základnú sociálnu ochranu zabezpečenie pri minimálnom príjme. Okrem toho niektoré deti sú vo väčšom ohrození ako iné a preto sú univerzálne systémy dôležité. Hovoríme o väčších rodinách, e, osamotených rodičoch a podobne, ale aj o bez, deťoch e, ktoré sú bezdomovci, deti, ktoré sú migranti bez prievodu a podobne. A ekonomická migrácia rodičov, ktorí chodia za prácou, povedzme z Lotyšska, tam vidíme, že mnoho rodičov necháva svoje deti doma, pretože hľadajú prácu v iných krajinách a to predstavuje veľký problém, ktorý treba riešiť. Pokiaľ ide odporúčania, tak si myslíme, že prvá vec je naozaj politická vôľa a zdôrazňujeme, že musí byť politická vôľa riešiť túto, problematiku, aby sa riešila nerovnosť, chudoba, chudoba detí a, musíme, a má to mať aj dopad na európsky semester a majú byť v ňom uvedené konkrétne odporúčania. Radi by sme videli implementáciu takej tabulky výsledkov a plán toho, ako sa realizujú odporúčania investovať do detí. Potom chceme i systémový prístup k riešeniu nerovnosti a to znamená, že sa musíme pozerať na to, ako sa podporuje e, e, rodina alebo nízkopríjmové skupiny v celom životnom cykle. Potrebujeme slušné mzdy, slušné pracovné príležitosti, minimálny príjem, čiže mzdy a príjem to znamená že počas života má mať človek primeraný príjem a potom sa musíme pozerať na redistribúciu progresívnym daňovým systémom a univerzálne služby a potom môžeme poskytnúť personalizovanú podporu integrovanú podporu rodinám a deťom aby sme dokázali riešiť chudobu detí a chcem sa ešte vyjadriť k participácii, k účasti. To je kľúčové, zásadné, rozhodujúce a musíme nájsť cestu, ako deti a mládež sa môžu stať súčasťou tohto procesu. A to nejde len o to, aké by mali individuálne životné plány, ako chcú oni rásť. Ide o to, aby sa stali politickými aktérmi, aby boli vypočutí aj na vnútroštátnej, aj európskej úrovni. Ďakujem. Ďakujem pani Jones. A teraz dávam slovo našemu poslednému hostovi a to je pán Conny Reuter zo Solidar. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi sa teším, že sa môžem vyjadriť k tejto téme, hlavne preto, že som muž. Doteraz hovorili len ženy, ale ja si nemyslím, že je to problematika len žien alebo soft vec. Nie je to vôbec soft. Ďakujem za to, že tu môžem byť a že sa môžem vyjadriť k zásadným, základným príčinám a možnosti nachádzania riešení. A skôr než poviem určité politické posolstva, some examples of organizations of Solida who are active in fighting child poverty. Čiže čo máme robiť, keď chceme bojovať proti chudobne detí, tak máme na to rôzne organizácie, ktoré tu vidíte v tejto neuveriteľnej rýchlosti a v slovnom sprievode uvádzané na obrazovke. A my sa musíme zaoberať chudobou detí, pretože je to problém, ktorý sa netýka len chudobných krajín alebo krajín s prísnymi úspornými opatreniami. Je to problém, ktorý vidíme aj v bohatých krajinách, dokonca krajinách, ktoré sú vzorom, ako Nemecko. Takže ja úplne podporujem mojich kolegov. Nie je to totiž len sociálny problém, to je koniec určitej línie, ktorá začína nerovnosťou, potom pokračuje vylúčenosťou, potom je e, chudoba, rodiny žijúce v chudobe a na konci tohto reťazca sú deti, ktoré vyrastajú v chudobe. Takže ako sa dá tento reťazec preťať? Sú tu politické riešenia, ale aj poskytovatelia sociálnych služieb a organizácie, ktoré pracujú v školstve, voľnočasových aktivitách, bývaní, sociálnom bývaní a musíme nájsť riešenia preto, aby sa deti dostali z tejto pasce, pasce chudoby. A keď hovoríte s psychológmi, tak viete, čo sa zanedbalo v mladom veku, v detstve, ešte v predškolskom veku, tak to už nikdy nedoženiete, alebo sa to veľmi, často, e, veľmi ťažko dobehne v staršom veku. A tu ide nielen o investovanie do ľudí, ako sú napríklad rezolúcie UNICEFu. My musíme nájsť riešenia pre tých, ktorí majú problémy, lebo to je to, čo nás najviac trápi. Takže my ako Solidár chceme bojovať za sociálnu sociálnu spravodlivosť v Európe a na celom svete. Isté, že dôležité je keď sa venovať z hľadiska e, zamestnanosti E, a situácie so zamestnanosťou v Európe. No a vy, e, ako výbor pre zamestnanosť Európskeho parlamentu, máte na programe veľmi zaujímavé e, body programu ako SUP a podobne, no ale ja som si neistý, či možno by vás zaujímalo zaintegrovať do všetkých vašich otázok, aký je sociálny dopad, aké sú dopady na deti a na rodiny tých všetkých tém, ktoré sa riešia, ktoré sa diskutujú oblasti zamestnanosti v Európe. Máme úžasné e, programy ako 0-hodinové zmluvy, máme taktiež možnosti flexibilnejších pracových e, hodín, máme e, spoluprácu s mimovládkami, s, e, so syndikátmi a tak ďalej, kde je snaha dosiahnuť lepšie vyváženie medzi rodinným a pracovným životom. Avšak to je zaniklo, pretože e, v dnešnej dobe je toto stále menej a menej možné, čo samozrejme bude mať aj dopad na deti a mládež. No a keď hovoríme o investíciách, tak otázka znie, kam by sme mali investovať, do čoho, do vzdelávania. To je niečo, čo sa zvyčajne e, zdieľa a ja dúfam, že o tom hovoríte aj s výberom pre e, vzdelanie, pretože pokiaľ všetky uznesenia a úžasné prejavy, ktoré si budeme môcť prečítať, že je nutné investovať do vzdelávania, to je sa pekné, ale keď to potom ostane na pleciach členských štátov a členské štáty nemajú príslušné prostriedky, e, tak sa s tým nič nestane, pretože pokiaľ ide o fiskálnu konsolidáciu, tak výdavky na vzdelávanie sú považované za náklad, ktorý je potrebné redukovať. A nikto nehovorí zo strany trojky o tom, aké toto má politické dopady. Čiže každý to odkýva, áno, musíme bojovať s, de- s chudobou u detí, musíme zredukovať chudobu, avšak tie e, politické opatrenia, ktoré sa uskutočňujú, majú iný efekt. No a toto je práve E, priestor, kde politické, populistické, pardon, radikálne strany nachádzajú svoju pôdu, čiže e, vzdelávanie pre všetkých by malo začať čo najskôr, v čo najskoršom veku a malo by to byť niečo, čo bude považované za potrebný krok. Samozrejme znamená to aj e, prispôsobiť tomu výber rozpočtových položiek, do čoho budeme investovať. tejto chvíli e, nie je zabezpečené pre všetky deti a mládež e, prístup k vzdelaniu, čiže vzdelávanie ako e, verejné blaho je to najlepšia možná investícia. No a ešte na tých posledných pár sekúnd sa budem venovať ešte jednej veci, ktorá je dôležitá. Pokiaľ hovoríme o chudobe u detí, tak by sme mali taktiež brať do úvahy špecifickú situáciu detí migrantov, detí migrantov, ktorí prichádzajú nelegálne do Európy a ktorí majú naozaj veľký problém, pokiaľ ide o prístup k ubytovaniu, k vzdelávaniu No a preto naozaj vítam správu, ktorá tu bola prezentovaná pani Natalie Grisbeck, pretože keď hovoríme o celom tom reťazci, tak chudoba detí a najmä chudoba detí migrantom sú najväčšie, e, naj, najlepšie príklady nerovností, ktoré v Európe e, narastajú. Ďakujem. Pani Melan je ďalšou rečníčkou. Áno, ďakujem pekne pani predsedajúca, vážení kolegovia. V prvom rade by som e, chcela upozorniť na to, že by sme e, všetci mali naozaj veľmi opatrne hovoriť o chudobe, pretože všetci máme veľmi mm, pekné príjmy a mali by sme si dať pozor na to, aké slova používame, aj keď e, Hm, naozaj patríme k tým privilegovaným ľudí z tejto spoločnosti. No. A deti, o ktorých hovoríme, sú deti tretej generácie, e, ktoré pochádzajú z konštrukcie Európy a globalizácia. Oni sú obeťami týchto opatrení, pretože táto globalizácia a, a vybudovanie Európy e, zrušili všetky e, e korene, na ktorých sa to stiahalo, E, na ktoré sa storočia, ktoré sa storočia e, budovali. A teraz sa vraciame k situácii, ktorá bola na začiatku 19. storočia, keď máme naozaj také prípady chudoby, ktoré sú ne, nepriateľné. Deti a ich rodičia sa naozaj nachádzajú v podmienkach, kedy majú ledva problém zabezpečiť základné životné potreby rodinám, čo pochádza z reštrukturalizácie všetkých systémov, ktoré existovali e, ktoré podrobne sa budovali e, po vojnách, po oboch príšerných vojnách. Čiže áno, pani predsednička, treba sa starať o chudobné deti a treba riešiť chudobu, ale na to treba zásadne si povedať pravdu. Nemôžeme e, zamieňať dôsledky za príčiny. členské štáty by mali mať e, príležitosť riadiť svoje, svoje hospodárstvo a nie zrážať ich na kolena v mene nejakej ideológie, pretože sme všetci obeťami globalizácie. Tak by sme sa nemali klánať. Niekto tu hovoril o stratenej generácii a tej sa musíme za každú cenu vyhnúť. Ďakujem pekne. Thank you, madam so- Ďakujem pekne, pani Sojdrová. Šojdrová. Ďakujem, pani. Chcela by som sa poďakovať za štúdiu Investing in Children. Česká republika sa tiež zmienuje o situácii v starostlivosti o deti a myslím si, že tá štúdia naozaj veľmi e, dobre hovorí o podpore vzdelávania z nevýhodnených detí. Chcela by som sa preto za túto štúdiu poďakovať. Chcela by som zareagovať na to, čo povedala predrežníčka. Myslím si, že členské štáty majú zodpovednosť a majú tiež kompetencie na to, aby hospodárskú aj sociálnu situáciu riešili. Ja na rozdiel od nevidím Európsku úniu z toho, že by členské štáty e, boli chudobné. Naopak, v Českej republike vznikli desiatky tisíc pracovných miest vďaka podpore z Európskej únie je to naozaj na, naša zodpovednosť, zodpovednosť členských štátov, e, ako sa stávajú k e, podpore detí z nevyhodených chudobou. Chudoba je totiž bariérou k lepšiemu životu. Ukazuje, ukazuje sa, že deti z chudobnejšieho prostredia majú jednoznačne oveľa väčšie problémy ukončiť vzdelanie. Pokiaľ sa zhodneme na tom, že ukončiť vzdelanie je cieľ Európskej únie, čiže zakončiť vyššie stredné vzdelávanie, tak potom sa jasne ukazuje, že sú to práve deti z chudobnejších rodín, ktoré toto stredné vzdelanie neukončujú, čo na, následne chudobu reprodukuje. Takže chudobné deti sa stávajú chudobnými rodičmi a to je problém. Tu samozrejme musí zohrať úlohu sociálny systém podpora zamestnanosti, ale primárnu úlohu vidím vo vzdelávacom systéme. Ukazuje sa aj v Európskej únii, že máme vzdelávacie systémy, ktoré pomáhajú prekonávať bariéry s nevýhodneným deťom. E, keď hovorím o znevýhodnených, tak nemyslím iba zdravotne, ale najmä sociálne a teda finančne z detí z chudobnejších rodín. V tomto práve vidím riešenie a cestu k tomu, ako pomáhať deťom dostať sa z chudoby. Čiže hovorím o podpore škôl, ktoré dokážu deťom pomôcť ukončiť stredné vzdelanie a nájsť si v živote lepšie uplatnenie. Na správu, ktorú považujem za dôležitú, sa naozaj teším. Aj keď kompetencie v oblasti vzdelávania patria e, pod právomoci členských štátov, avšak myslím si, že Európska únia má nástroje na podporu členských štátov v efektívnych e, systémoch podpory detí aby sa prekonalo ich sociálne znevýhodnenie. Ďakujem za pozornosť. Thank you, Madam Ďakujem, pani Morvai. Köszönöm szépen. Megdöbbentő azt hallani, hogy... Ďakujem za slovo. Šokovalo ma, keď som si vypočula, že v roku 2015 v Európskej únii narastá chudoba detí, alebo det, detskej chudoby. Súhlasím s tým, že by sme sa mali zamerať na dô, dôvody a dôsledky. Neviem, či ste zvážili fakt, že možno samotná Európska únia je príčinou. No, to, tento fenomén by mal patriť do tretieho sveta, avšak vidíme, že čísla rastú aj v samotnej Európe. Nie je možné, že globalizácia, neoliberalizmus, e, vláda, bank a nadnárodných spoločností, ktorá je podporovaná politickou elitou a oligarchami, Celý tento skorumpovaný systém, ktorý je základom Európskej únie, možno je dôvodom chudoby. Vrátanie chudoby detí, aj e, dospelých. Neviem, ako sa dá medzi tým rozlíšiť. Ja naozaj nemám know-how, ako e, sa rieši tento problém. E, Je jasné, že tieto deti väčšinou prípadov vyrastajú v rodinách e, napríklad iba s matkou, kde sú tým potom ešte viac vystavené chudobe. Môžu to byť aj kompletné rodiny. Ale každopádne vo väčšine prípadov je jasné, že dospelí by obetovali všetko, aby mohli e, deťom zabezpečiť jedlo, aby ich mohli poslať do školy, aby im splnili všetky potreby. Čiže chudoba dospelých a chudoba detí, to sú fenomény, ktoré sa prekrývajú. Moja otázka znie, ako odlišujeme prostriedky na vyriešenie chudoby detí od prostriedkov na vyriešenie chudoby dospelých, chudoby rodičov. Pokiaľ by rodičia neboli chudobní, tak by ani deti týmto netrpeli. No a potom sa tu hovorilo o nerovnostiach. Jeden z rečníkov spomínal Maďarsko, odkiaľ som ja, že vraj tam je 40-percentná chudoba detí, čo je naozaj pre mňa obrovské, šokujúce číslo. Zaujímalo ma, odkiaľ ste sa k tomuto číslu dopracovali, možno je pravdivé, len ma zaujíma, odkiaľ to viete. Ako však je možné, že krajina, ktorá je členom EÚ už 10 rokov, e, má takéto obrovské číslo, 40% chudoby detí. Ako je možné? že nemáme mm, férové platy, férové zamestnania. V Maďarsku nemôžeme hovoriť o férových platoch, pretože niek- zamestnanci mm, továrni zarábajú 200-250 eur mesačne, alebo sestrička, ktorá pracuje na tri smeny v nemocnici, e, poberá 350 eur mesačne. Tak čo máme povedať maďarským rodičom, ktorí by sa chceli vyhnúť chudobe detí. Myslím si, že by sme sa mali venovať e, podstate problému, koreňom problému a nie tu takto diskutovať. Včera som na vypočutí položila otázku maďarským rodičom, spýtala som sa, prečo sú oni chudobní a povedali mi o šokujúcich neferových praktikách bank. E, a pôžičiek, ktoré zobrali v rokoch 2003 až 2013, čo boli naozaj mimoriadne neférové podmienky, kde bolo treba platiť e, kde bolo treba platiť trojnásobné e, splatky v trojnásobnej výške. Takže myslím si, že by sme sa mali opýtať chudobných ľudí, chudobných rodičov, prečo sú chudobní. A oni by vám povedali, že je to preto, že ich banky okradli o všetky prostriedky. No a potom by sa mala Európska únia pomyslieť nad riešením. Ďakujem teraz pani Žitňanská. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vôbec um, za príležitosť uh, venovať sa tejto téme um, aj za úvodné príspevky našich uh, ctených hostí. Už veľa bolo povedané o tom, um, o príčinách chudoby, a jej dôsledkoch o tom že keď sa hovorí o chudobe tak nie je to len e, nedostatok nejakých materiálnych statkov alebo nie je to len nedostatok peňazí ale e, deti ktoré vyrastajú v chudobe tak postrádajú dobré vzdelanie dobrú zdravotnú starostlivosť dobré bývanie a sú žiaľ aj častejšie obeťami násilia nevynímajúc aj, aj sexuálneho násilia. máme prípady na slovensku kedy dvanásťročné dievčatá si zarábajú ako prostitútky ktoré si privyrábajú. celkovo tá situácia na Slovensku v porovnaní s tými číslami, ktoré tu odzneli, pokiaľ ide o percento detí ohrozených chudobou, tak u nás sa to pohybuje na úrovni asi percent, čo ale je stále príliš vysoké číslo na to, aby sme mohli zložiť ruky. Bolo už tu povedané, že v prvom rade je to v kompetencii a v zodpovednosti členských štátov popasovať sa s týmto problémom, ale myslím si, že aj z tohto miesta máme čo povedať a vieme pomôcť členský, členským krajinám riešiť túto, túto situáciu keď hovoríme o tom že ako vymaniť sa z chudoby v prvom rade treba povedať že treba pomáhať celej rodine nestačí teda sa zamerať len na časť rodiny ale rodine ako celku rodičom samozrejme poskytnutím vhodných pracovných príležitostí a služieb keď hovorím o vhodných pracovných príležitostiach tak e, opäť e, máme veľký problém na slovensku s e, tým že zamestnávatelia vyplácajú zamestnancom veľakrát minimálnu mzdu a zvyšok im dávajú na ruku na čierno čo samozrejme má potom dosah aj na výšku dôchodku alebo ďalších, ďalších poistení čiže treba nastaviť ten systém aby naozaj nedochádzalo k porušovaniu či už zákonníka práce alebo zákonov takisto ale treba sprístupniť vhodné služby aby rodičia mohli pracovať keď majú prácu. včera počas vypočutia na výbore femm sme mali možnosť vidieť grafy kde, slovensko a česká republika boli znázornené ako krajiny ktoré takmer vôbec nemajú zariadenia pre deti vo veku od nula do dvoch rokov. čiže pre nás je to veľká výzva zabezpečiť aj takýto druh služieb. ďalším e, smerom ktorým e, sa musíme v našich členských krajinách vydať je naozaj cielená pomoc. cielená pomoc e, deťom čo opäť sa stáva v praxi je že aj keď rodičia poberajú príspevky alebo nejaké Eh, nejakú pomoc. Eh, žiaľ, k tým deťom sa to nedostane. Tie deti hľadujú a naozaj žijú vo veľkej biede. Už to tu odznelo, vzdelávanie eh, je kľúčové pre budúcnosť detí. Vieme, že deti zo sociálne znevýhodneného prostredia majú naozaj oveľa ťažší prístup sa dostať k kvalitným školám, kvalitnému vzdelávaniu Um, a preto je dôležité aby sme si osvojili nielen na papieri ale aj v praxi uh, pojem inkluzívne vzdelávanie čiže dobré vzdelávanie pre všetky deti bez ohľadu na to či majú zdravotné postihnutie alebo sú zo sociálne znevýhodneného prostredia aby naozaj neboli segregované ale integrované od začiatku do našej spoločnosti keď hovoríme o vzdelávaniu opäť to tu zaznelo je dôležité vzdelávanie v školách ale takisto je dôležité aby tieto deti mali alebo trávili zmysluplne čas aj mimo školy čiže podpora v popoludnejších hodinách počas prázdnin vieme že sa nám najviac roztvárajú nožnice Eh, pokiaľ ide o, mm, o vedomosti alebo mm, schopnosti detí po letných prázdninách, pretože kým deti z tých lepších alebo rodín lepšie situovaných počas prázdnin majú možnosť absolvovať kurzy a cestovať, učiť sa, tak deti zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo chudobného prostredia zabudnú, proste sú na tom ešte horšie ako pred tými prázdninami. Čiže aj počas tohto voľného času by sme mali sa snažiť um, ich podchytiť a, a podporovať. A už len poslednú poznámku, už to tu tiež odznelo, um, znepokojujeme, alebo teda je, je, je veľmi nepríjemné, že, že narastá aj fenomén um, negatívneho vnímania ľudí, uh, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi v európe alebo teda na slovensku budem hovoriť o slovensku rastie negatívny pocit voči ľuďom ktorí sú chudobní a myslím si že to je tiež fenomén s ktorým musíme niečo robiť. ďakujem pekne. ďakujem. Uh, Pani Zum, ďakujem za slovo. Naozaj som rada, že sa môžem uh, podieľať na tejto veľmi zaujímavej a dôležitej diskusii. Nemôžeme ignorovať tie štatistiky, E, kde v nových členských štátoch každé tretie dieťa žije na hranici chudoby a sociálneho vylúčenia. Aj v našej krajine takmer 10% detí žije v absolútnej chudobe. Teda bolo to tak v roku 2012. A my sme v rámci európskeho kontextu považovaní za naozaj úspešnú krajinu, avšak za ten úspech naši ľudia zaplatili vysokú cenu. Chodobá a sociálna inklúzia je problémom vo všetkých členských štátoch a v Európskej zmluve je rámec na lepšiu spoluprácu v hospodárskych, sociálnych E, práv detí. Avšak ja si myslím, že parlament by mal naozaj zosilniť politický tlak na komisiu a na členské štáty, aby tieto naozaj e, zahájili zásadnú spoluprácu v boji proti detskej chudobe v EÚ. No a najdôležitejším výsledkom tejto spolupráce by možno bolo zavedenie e, minimálnych sociálnych noriem, ktoré by mali zaviesť všetky členské štáty pokiaľ bude potrebné, tak za pomoci EÚ a ďalších členských štátov, pardon, Európskej únie a ďalších členských štátov. Ďakujem, pán Gerike. Myslím, že keď hovoríme o chudobe detí, tak hovoríme zároveň aj o chudobe rodičov. Tešíme, že e, ste to poňali takto tematicky. Myslím si, že je dôležité, aby e, sme práve sa tu týmto témam venovali. Nepodporujete Jean-Claude Junckera. Ten mi prislúbil, E, že chce vypracovať a podporiť európsku e, stratégiu rodiny. Ak to teda naplní, tak e, to bude slubné. Myslím si, že keď hovoríme o chudobe detí, chudobe rodičov, hovoríme o niečom, čo tu už pretrváva viacero generácií. Ide tu o zlyhanie politiky, nielen v posledných 10 rokoch, ale dokonca v posledných 50 rokoch. Teda ide tu o naozaj zásadný problém a keď hovoríme o chudobe detí, chudobe rodičov, ale najmä o chudobe detí a potom sa venujeme témam ako vzdelávanie, musíme si uvedomiť, že tieto témy potrebujú minimálne 10 rokov, aby sa preukázali konkrétne prvé výsledky v praxi. Ehm, a my však nemáme týchto 10 rokov ako politici, máme len zhruba 4 až 5 rokov k dispozícii. Teda myslím si, že to musíme rozšíriť. E, Netýka sa to len vzdelávania, rodinnej politiky. Ja by som chcel predložiť návrh, aby žiadna legislatíva, ktorú produkujú európske inštitúcie, e, každá musí obsahovať e, prvok, či sa tým nejakým spôsobom znevýhodnia rodičia alebo deti. A táto legislatíva sa potom môže pohybovať na rozličných úrovniach. Bude musieť byť z tohto pohľadu preskúmaná. Nevidím, prečo by sa to nemohlo posunúť potom aj na úrovni členských štátov, takýto prístup. Myslím, že by to e, pre náš európsky kontinent znamenalo e, veľa pozitívneho. Vôbec by sme sa potom nemuseli báť globalizácie, pretože týmto by sme si vytvorili dostatočný základ, ktorý by chránil e, aj budúce generácie pred chudobou. Ďakujem. Thank you, Madam Steinruck. Pani Steinruck. Najskôr sa chcem poďakovať našim hosťom. Poskytli ste nám mnoho už síce dobre známych informácií, ale možno trošku pozabudnutých, ale zároveň ste nás obohatili aj novými aktuálnymi informáciami a podrobnosťami. Je to dôležité, pretože téma boja proti chudobe detí súvisí aj so zdrojmi, ktoré Európa bude potrebovať pre svoju budúcnosť. A s touto témou súvisia rozličné aspekty a práve e, sociálne vplyvy všetkej e, legislatívy a je to, o čom hlasujeme tu vo výbore alebo v parlamente, vo všetkých politických oblastiach, e, by sa to malo skúmať, aké to má dopady na deti a rodiny. Teda, keď sa hovorí o chudobe, mali by sa e, do boja proti nej pustiť všetky politické skupiny spoločne. My ako socialisti a demokrati e, v priebehu vypočutia komisárov sme poukazovali na e, myšlienku záruky pre deti, tak ako máme záruku pre mladých. Teda chcem sa opýtať našich hostí, či by ste nám vedeli povedať nejaké konkrétne prvky, ktoré by sme mohli obsiahnuť v takejto e, záruke pre deti v Európe. Ďalej sa tu hovorilo o téme vzdelávania, o význame vzdelávania, aby e, bol e, rovnaká dostupnosť príležitosti pre všetkých v Európe by sa mala poskytovať bezplatná forma vzdelávania úplne od začiatku, žiadne poplatky e, za predškolské zariadenia až e, k vysokoškolskému štúdiu. Myslíte si, že e, takáto forma, teda takéto bezplatné vzdelanie by mohlo pomôcť aj v boji proti chudobe? A členské štáty by sme potom mohli možno podporiť, aby sa uverali touto cestou, aj keď to celkom nie je naše právomoci na európskej úrovni. Ďakujeme pekne. Pán Marta. Merci, madame le... Ďakujem pekne za slovo. Hovoríme o chudobe detí, avšak treba povedať ešte jednu vec, ako to už zaznelo. To sú dopady vašej úspornej politiky, európskej politiky, ktorá už existuje desiatky rokov a to je naozaj alarmujúce. Isté, treba deti chrániť, pretože deti sú budúcnosť nás aj našich krajín. No ja by som chcel odpovedať pánovi zástupcovi mimovládnej organizácii, ktorý sa vyjadril trošku politicky a ktorý hovoril o populistických hnutiach a hnutiach e, e, extrémnej pravice. Zaznelo tu, že chudoba ako keby bola e, nejakým nešťastím a vyplývala by z, do zlého príkladu rodičov. Ja vám poviem, e, kto je môj otec. Môj otec je z židovskej poľskej rodiny, musel ujsť z Polska kvôli pogromu koncom 19. storočia, teda jeho rodina. On sa narodil v roku 1919, čiže po prvej svetovej vojne. S rodinou žili a ako hovoríme, e, krávam pri zadku, pretože tie krávy vykurovali dom, alebo teda ich teplom. V roku 1945 e, nebol o nič bohatší, avšak vážený pán tomu nezabránilo e, vzdelať svoje deti, ku ktorým patrím aj ja, a vďaka čomu vám tu dnes môžem odpovedať. Čiže chudoba to nie je nejaká rana osudu a neznamená to nutne, že dojde k zlému vzdelaniu e, tých chudobných rodičov smerom k deťom. No a takáto politika ktorú, ktorú tu hajte, tak eh, s tým nesúhlasím, pretože si myslím, že vďaka prostriedkom na vzdelávanie v každej jednej krajine, kde je škola zadarmo, by sme mohli skôr aktualizovať naše snahy, eh, prácu a zásluhy. No a potom je tu ešte jedna vec, ktorá zaznela. Hovorili sme o deťoch chudobných rodín alebo o deťoch migrantov No a vďaka tomu vám môžem povedať, ja, ktorý som populista, že prvé obete emigrácie sú samotní migranti a ich deti. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. Schulze. Ďakujem pekne, pán Šolce. Ja noch, <clears throat> ja noch mal von Seite Ešte za seba sa chcem poďakovať za tento dnešný hearing, ktorý považujem za veľmi dôležitý a myslím si, že je veľmi správne, veľmi dobré, že sa toto témou tu dnes podrobne zaoberáme a mnohí poslanci už uviedli veľa správneho a ja ako otec dvoch detí chcem tiež tu povedať svoje stanovisko k tejto problematike. Som niekto, ktorý je z regiónu v Nemecka, Nemecka, kde máme podľa mňa mnoha finančných nástrojov na pomoc deťom a chcem povedať, že som presvedčený, že peniaze nie sú všetko. Peniaze nemôžu byť tou jedinou správnou cestou na riešenie dnešných problémov. Pre mňa je vždy veľmi dôležité, bez ohľadu na to, či sú či rodičia dobre alebo zlé zarábajú, či sú zamestnaní alebo nezamestnaní. Dôležité je, aby, deti, aby rodičia vedeli, že keď majú deti a keď sa im deti narodia, tak sa im narodila aj zodpovednosť a môžem povedať za seba Nemecko, za svoj región, že aj my máme rodičov rodiny, kde jediný, jediný člen rodiny, ktorý ráno vstane, je dieťa, ktoré ide ráno do školy. A tu nemôže pomôcť ani štát, ani peniaze štátu. Tam treba apelovať na rodinu, aby si uvedomila svoju zodpovednosť. Druhá vec je to, čo už povedala aj kolegyňa Steinbrock, a to je, že my v Sasku Anhalsku máme takú situáciu, že deti sú 10 hodín denne bezplatne v zariadení pre deti v tom prípade, ak ide o rodičov s nízkym príjmom alebo ak nemajú prácu a predsa len v našom regióne máme aj problémy, problémy, ktoré sú problémami chudobných detí, e, problémy v oblasti rovnosti príležitosti a aj v bohatom Nemecku teda máme takéto problémy. A e, isté je ale pritom pravda, že my definujeme chudobu detí inak ako možno v chudobných krajinách alebo inde ja nie som až taký starý, ale predsa len môžem povedať, že pre deti je dôležité vzdelanie. Deti musia mať prístup k vzdelaniu bez ohľadu na to, či pochádzajú z bohatých alebo chudobných rodín. Ďakujem. Thank you, Mr. Krasnodebsky. Teraz pán Krasnodebsky. Prepačte, ale ja nebudem hovoriť o detskej chudobe, to je veľmi dôležitá téma. Chcel som sa Chcel som zareagovať na kolegu, ktorý hovoril o príbehu svojej rodiny. Hovorili ste zrejme o pogrome v Polsku v 19. storočí, pokiaľ som správne počul. Chcel by som pripomenúť, že v 19. storočí neexistovalo nezávislé Polsko a vy ste zrejme hovorili o pogromoch na územiach e, Ukrajiny, ktoré teraz zabralo Rusko. Čiže hovorili ste asi o ruských pogromoch. Je veľmi dôležité, aby sme takéto hysterické chyby tu nerobili. Ďakujem. Thank you. Uh, would madam... Ďakujem. Chcem sa spýtať, či pani Zuber chce povedať niekoľko slov. Keď ukončíme túto, nakoniec tejto diskusie, máte slovo. Nech sa páči na niekoľko minút. Ďakujem veľmi pekne. Ešte by sme sa mohli zaoberať otázkou, Môžem ešte stále položiť otázku hosťom? Môžem sa niečo spýtať? Takže ja sa chcem najprv spýtať a potom by som povedala na záver. E, predsedajúca hovorí, že na to nie je čas. Máme až do pol piatej, to je takmer 20 minút, tak ja si myslím, že času máme dosť. Áno, ale máme aj iné problémy, ktoré musíme ešte prebrať E, máme iný program aj. Samozrejme, ak chcete položiť otázku, tak určite môžu rýchlo odpovedať a potom ukončíme debatu. Súhlasím s tou jednou základnou vecou, ktorá sa tu povedala, ktorú povedali hostia a tá sa týka distribúcie bohatstva. A naozaj vidíme, sme svedkami toho, a myslím si, že to sú veci, ktoré nás nemôžu nechať lahostajnými. Vidíme totiž túto existenciu chudoby a na druhej strane spektra ľudí, ktorí extrémne bohatnú. A ja súhlasím s tým, že EÚ stavia členské štáty do situácie, keď nemôžu zavádzať sociálne programy, pretože Európa im diktuje, že musia všade robiť škrty, napríklad v mojej vlasti Portugalsku. Máme mechanizmy ale, alebo situáciu, keď ľudia nedokážu splácať svoje dlhy, lebo sú úroky veľmi vysoké a takmer úroky a potom úroky z dlhov zhltnú viac ako celé zdravotníctvo. Takže to je naozaj otázka rozdeľovania peňazí a ja súhlasím s odporúčaniami pre európsky semester, ako to tu bolo naznačené. A už som to aj povedala, že sa mi nezdá, že by bolo pozitívne, aby sme tu mali odporúčanie, keď povieme, že musíme znížiť chudobu detí a na druhej strane potom budeme mať odporúčania, ktoré hovoria, že musíme, viesť odporu, musíme zavádzať pravidlá, ktoré neumožňujú znížiť chudobu detí. Základná logika mi hovorí, že nemôžeme na jednej strane robiť jednu vec a na druhej strane jej pravý opak, negáciu. Treba si vybrať e, priority a rozhodnúť sa. A teraz mám dve krátke otázky. Pokiaľ ide o podporu detí, rodičovský príspevok, alebo akokoľvek to už nazveme, alebo detské prídavky. Myslíte si, že to má byť univerzálna dávka? Majú to byť dávky neviazané na výšku príjmu rodičov? Má to byť univerzálne právo, právo dieťaťa? A druhá otázka sa týka ukazovateľa merania detskej chudoby. To znamená, okrem tých ukazovateľov, ktoré už používame a ktoré máme z Eurostatu, aké by ste ukazovatele ešte navrhli, ktoré by dokázali lepšie merať detskú chudobu a ktoré by obsahovali ďalšie premenné hodnoty, ako napríklad blaho dieťaťa, pohoda dieťaťa. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz každý z rečníkov má dve minúty na to, aby mohol stručne odpovedať na otázky pani Zuber alebo iné otázky, ktoré zazneli v diskusii e, a vo vyjadreniach poslancov. Najprv dávam slovo pani Hainsworthovej z Eurochild. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Bola to veľmi zaujímavá debata a je veľmi zásadné, aby toto bola vec, ktorú riešime na úrovni EÚ ktorú riešia aj členské štáty na miestnej úrovni, ale to, ako riešime deti a ich práva v EÚ, ako pristupujeme k deťom, je základom našej budúcnosti, našich hodnôt. Diskusia chudobných, boh, dospelých a chudobných detí. Keď sa pozrieme na chudobu cez oči detí, tak sa pozeráme na ich rodiny, komunity, škole, školy, zdravie. To znamená, že je veľmi dôležité, aby sme sa na túto debatu pozerali aj očami detí a každý členský štát EÚ podpísal dohovor e, OSN o právach dieťaťa. A my máme odporúčania a ak chceme toto odporúčanie e, implementovať, veci sa pre deti veľmi zmenia. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Chen za UNICEF. Chcem dať slovo kolegovi e, Dominikovi Ričecovu z UNICEFu. Aj za, na adresu ukazovateľov chcem povedať, že by bolo dobre, keby sme mali ukazovatele zamerané na deti, napríklad deprivácia to, čo sa používa v štatistike EÚ v roku 2009 o chudobe a príjme a roku 2014. A bolo by dobre, keby Eurostat prinútil členské štáty implementovať tieto otázky, e, otázky zamerané na dieťa v každom roku. A teraz pani Smolinsky zo Save the Children. Ďakujem veľmi pekne. Z nášho pohľadu je to tak, že môžem len podporiť už to, to čo tu už zaznelo pre nás je rozhodujúce, aby odporúčania EC investovať do detí boli implementované. Prvý pilier je prístup k zdrojom, to je podpora aj rodičov a rodín. Druhý pilier je prístup k prijateľným službám primeranej kvalite v celom politickom spektre. To znamená zdravotná starostlivosť, vzdelanie, bývanie, starostlivosť o dieťa, to je dôležité preto, aby sme mohli deťom pomôcť a dali moc, zmocnili ich a potom univerzálne riešenia s adresnou podporou najznevýhodnejších a najzraniteľnejších, tak aby sme sa vyhli stigmatizácii. My podporujeme univerzálne riešenia a pokiaľ ide o ukazovatele, tak máme aj návrhy na to, ako ďalej monitorovať viac rozmerný čo? viacrozmernosť chudoby a detskej chudoby konkrétne a ďalšími ukazovateľmi by mohli byť ukazovatele o nekognitívnych e, zručnostiach, ktoré sa zanedbávajú, ale sú rovnako dôležité. Sú to napríklad aktivity v voľnom čase, občianska angažovanosť, kvalita rodinných a spoločenských vzťahov, spokojnosť so životom a podobne. Ďalšie ukazovatele by mohli byť e, ukazovatele kvality vzdelávacích služieb, formálne, neformálne vzdelávanie, ako aj e, ukazovatele okolo prístupu ku kvalitným službám a výsledkom. Ako som už spomenula, ukazovatele by mohli byť vybrané cez aktívnu účasť detí. Ďakujem veľmi pekne pani Jones z Anti-Poverty Network. Chcem sa vyjadriť k tomu bodu, ktorý je veľmi zásadný pre túto otázku chudoby rodín a detí je to otázka distribúcie, rozdeľovania, prerozdeľovania, kde potrebujeme systemický prístup na zníženie chudoby každého. A e, keď sa zameriame na, len na rodičov, tým nevyriešime chudobu detí. Mali by sme hovoriť aj o blahe pohode detí, tak aby deti rozkvitali, prekvitali. O to nám musí ísť, takže musíme mať aj prístup k rodine, ale nemôže to byť jediný prístup. Musíme vychádzať aj z prístupu zameraného na práva dieťaťa tak aj to je dôležité vo stanovisku. Po druhé je tu otázka záruk, to je veľmi zaujímavá myšlienka, ale nesmieme ísť cestou rýchlych záplat, pretože ak chceme mať dlhodobé riešenia, musíme mať integrovaný prístup a máme tu tie vynikajúce odporúčania, ktoré sme všetci podpísali, kde sa hovorí o prístupe k zdrojom o príjmoch o prístupe k službám sociálnemu zabezpečeniu zdraviu bývaniu participácii a podobne. to je ten celý balík nestačí jedna záplata rýchle plátanie my potrebujeme takýto integrovaný balík. ďakujem pán kony reuter teraz zo solidaru. v prvom rade počuli sme že je to naozaj aktuálna sociálna otázka, ktorú treba riešiť a potrebujeme konkrétnu stratégiu aj možno širšie stratégie. Tu by som teraz povedal, že ak nebudeme pokračovať so stratégiou Európa 2020, tak potom, keď to rozdelíme do jednotlivých stratégií a bodov, tak stratíme ten, tú celkovú, ten celkový impuls, dopad, hybnosť a ohrozíme program, e, projekt európskej integrácie. Áno, sú to politické voľby, ktoré možno nesúvosia s európskymi inštitúciami, ale s tými, ktorí v nich pracujú a výsledky by boli potom e, zlé, lebo spoločenská vylúčenosť je semenišťom radikalizácie, extrémizmu a podobne. Čiže potrebujeme prierezový prístup cez politiky, cez krajiny, a určite potrebujeme aj sociálne a vzdelávacie služby, napríklad príklad organizácie, ktorá patrí do našej e, siete. Ide o sektor, kde máme okolo 100 tisíc profesionálov a 400 tisíc dobrovoľníkov a vidíme, že je to veľká sociálna investícia. No, je to niečo, čo je proti? Otázkam práca. Áno, máme problém v oblasti vzdelávania. Keď dobre pracujeme, tak máme právo aj na kritiku a nemusíme potvrdzovať, ako sme uspeli, vďaka čomu. A preto som rád, že som členom organizácie, ktorá sa volá Solidara. Nie je to len náhodou. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán Richardson z UNICEFu. Ďakujem veľmi pekne. Chudoba, ktorú vidíme dnes pri deťoch, nie je nič nové. Je to generačný problém. Videli sme 30 rokov e, veľkej chudoby detí, 30 rokov zvýšených výdavkov na rodiny. A ja chcem povedať, že nemôžete viazať chudobu rodičov s chudobou detí. Je to aj preto, že rodičia majú zodpovednosť za deti a deti si nevybrali, kde sa narodia a komu sa narodia. A rodič sa stará o deti a potom obec, až potom spoločnosť. Keď sa pozeráme na politiky, je to veľmi zložité. Najúspešnejšie krajiny z hľadiska nízkej úrovne chudoby detí majú univerzálne veľmi malé hotovostné dávky. Potom majú rôzne systémy e, zariadení starostlivosti o deti, ktoré nie sú, veľmi, ktoré nie sú úplne zadarmo. A tam napríklad platia A ak máte takéto zariadenia, ktoré sú buď zadarmo alebo čiastočne zaplatené, a ľudia sú tam na 30 hodín, sú tam 30 hodín, potom ľudia sa dostanú na trh práce a môžu mať lepšie miesta. Ale dôležité je, aby sme pracovali tak, že nevyvoláme opačný nežiaduci účinok. Krajinám sa môže dariť lepšie a dajú sa dokázať lepšie výsledky s nie veľmi vysokými výdavkami keď si zoberieme školy, tak je to veľmi kritická situácia. V Európe vydávame z 5 eur 3 na školy, ale nie je na tie 6-7 ročné. Je to jednoducho biznis, ktorý, spochyb, ktorý môžeme spochybniť hneď od začiatku pretože dôležité je, že ak deti nepripravíme pre školy a školy na deti, tak časť e, tých investícií je pod optimálnou hodnotou a preto sú tu dôležité tieto ukazovatele a chceme prerušiť cyklus, reťazec medzigeneračnej nemobility, nerovnosti, chudoby, musíme podporovať deti cez školy, aby to najviac využili, a to znamená integrované služby, zdravotníctvo na školách, aby deti, ktoré sú znevýhodnené, boli podporované školami a potom sme mali deprivačný ukazovateľ v oblasti vzdelávania. A ja tu podporujem kolegov, ktorí povedali, že blaho pohoda dieťa, dieťaťa je holistická miera a to je to, čo je dôležité. Ďakujem. Ďakujem vám všetkým za vaše vstupy, vyjadrenia a určite to budeme mať ešte na programe aj v nadchádzajúcich rokoch. Teraz by sme túto tému opustili a prešli by sme k bodu 10 nášho programu a to sú rodin, rodinné podniky v Európe. E, je to návrh správy, e, návrh stanoviska a dávam slovo spravodajcovi Pránovi Krasnodebskému. Nech sa páči. Ďakujem bardzo, pani... Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Stanovisko sme vzhľadom na nedostatok miesta, ktoré sme dostali k dispozícii, sa venovali iba najdôležitejším e, bodom. Chceme to doplniť v pozmeňujúcich návrhoch. V prvom rade som sa chcel poďakovať tieňovým spravodajcom za prvotné, úvodné, ale veľmi zaujímavé myšlienky. No pravda je, že nebolo ľahké sa zmestiť na takom malom priestore, pretože ja som z univerzity zvyknutý na písanie oveľa obširnejších textov. Čomu sme sa venovali v tomuto stanovisku? No v prvom rade sa zameriavame na význam rodinných podnikov Ďalej sa venujeme tomu, ako vzhľadom na všetky výskumy, ktorými som sa oboznámil, ukazujú, že rodinné podniky sú charakterizované istými špecifickými inými hodnotami, ktoré sa odrážajú na spôsobe riadenia firiem. Myslím, že tu sa nám podarí dospieť k ku konsenzu, pretože si myslím, že všetci si takéto hodnoty vážime. Napríklad um, ako uh, tieto podniky spol- spolupracujú s miestnou komunitou, sú prepojené s komunitou, majú korene v tradícii. No, uh, čo sme riešili, je, že tento termín ešte nie je uh, do, dostatočne definovaní a mali by sme sa pokúsiť o vytvorenie úvodnej definície tohto termínu. Samozrejme, že v tom čase už budeme mať viac informácií o tom, ako takéto firmy fungujú. Druhá vec, hovoríme o potrebe vzdelávania, pretože tieto firmy čelia špecifickým problémom, ako napríklad otázka prevzatia firmy následníka firme. Hovoríme taktiež o dôležitosti vzdelávania v tejto oblasti, ktorá smeruje na potreby rodinných podnikov. Ide tiež o to, aby sme brali do úvahy špecifika takýchto podnikov. Taktiež hovoríme o tom, že hospodárska kríza spôsobila, že malé a stredné podniky sa teraz nachádzajú v naozaj mimoriadne komplikovanej situácii. No to platí aj pre rodinné e, podniky. A dúfame, že v Junckerovom pláne e, sa uvedie, že potreby týchto firm, ktoré naozaj e, veľmi prispievajú do hospodárstva európskych krajín, budú brané do úvahy. Je to naozaj veľmi dôležitý bod. No a vzhľadom na to, čo sme zistili v súvislosti s LuxLeak, je jasné, že v Európe je potrebné naozaj prijať také opatrenia, ktoré budú mm, rovnomerne eh, posudzovať eh, ako rodinné podniky, tak aj veľké nadnárodné podniky. To je mimoriadne dôležité najmä pre tie členské štáty, v ktorých boli rodinné podniky po roku 1945 zničené. O tom hovoríme v poslednom odseku mm, textu. Boli to rodinné podniky s veľkou tradíciou a sú to krajiny, ktoré sa vyvíjali vďaka vplyvu zahraničnému kapitálu a modernizovali sa. kvôli tomu, že na ich e, území pôsobili korporácie. No a preto ja si myslím, že je dôležité, aby sme vytvorili také podmienky, ktoré umožnia vznik malých stredných podnikov a najmä rodinných podnikov. No a ešte by som chcel doplniť, že to nemôže byť tak, že by rodinné podniky platili dane e, v, v štáte, kde nimi úradníci naozaj ostro nárábajú, zatiaľ čo, pokiaľ ide napríklad do daňové úrady, zatiaľ čo veľké korporácie naozaj unikajú za hranice eh, legálnosti a vyhýbajú sa daňovej povinnosti. To je podľa mňa vážny problém. Ďalšie veci chceme upraviť v, pri formulácii pozmeňovacích návrhov. Očakávam ešte plodnú diskusiu s teňovými spravodajcami a ja som samozrejme zvedavý aj na vaše pozmeňujúce návrhy. Ďakujem. E, Pani Košlovská, vy zastupujete e, skupinu EPP, aj keď tu tieňový spravodajca nie je. Ďakujem za slovo, vážené dámy, vážení páni. Pani Danuta Jazlovecka, ktorá je tieňovou spravodajkyňou tejto správy, tu dnes nemôže byť prítomná na výbore a preto by som v jej mene chcela v prvom rade zablahoželať spravodajcovi k dobrému a vyváženému stanovisku a taktiež sa mu chcem poďakovať za to, že inicioval stretnutie, kde došlo k prezentácii jeho mm, správy. Som si istá, že skupinu, ktorá bude pracovať na tejto správe, že nás čaká naozaj plodná spolupráca. Rodinné podniky eh, majú hlboké korene v európskej kultúre a charakterizuje ich aj tradičný prístup k obchodu a charakterizujú ich aj hodnoty, ktoré by sme mali chrániť a podporovať. Taktiež musíme mať na zreteli zásady zdravej konkurencie a vyváženosti hospodárskej spravodlivosti. Skupina expertov z Európskej komisie navrhla opatrenia, vďaka ktorým by malo existovať príjemnejšie prostredie pre rodinské podniky, rodinné podniky, pokiaľ ide o zdaňovanie, obchodné právo či vzdelávanie. To sú určite dobré príspevky do diskusie a myslím si, že najmä ten posledný prvok vzdelávanie by sme mali brať do úvahy No a v tomto duchu budem vypracovať aj pozmeňovacie návrhy. Zaujímavým prvkom správy z roku 2009 je e, poukázanie na fakt, že v mnohých členských štátoch e, predsedníctvo e, samo, sam, firmy, ktoré majú jedného zamestnanca či spoločníka sú považované za rodinný podnik a ich vplyv na zvyšných e, členov rodiny je pomerne zásadný. No a vážnym prvkom v rodinných podnikoch je otázka dedičstva a mm, prenášania majetku na, ďalšie, na ďalšiu generáciu. A tu je možné e, riešiť túto situáciu, e, keby sme toto ošetrili a právne a práve v toto duchu budem vypracovať aj pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. Ďakujem. A teraz e, spravodajca za SND, Brando Benefaj. Um, thank you, chair. Ďakujem. Chcel by som sa najskôr poďakovať spravodajcovi za jeho prvý návrh tohto stanoviska výboru EMPL k otázkam rodinných podnikov v Európe. E, tiež mu ďakujem za to, že je ochotný spolupracovať s tenými spravodajcami. Táto správa je podľa mňa dobrou príležitosťou pre všetkých nás zverejniť dokument, ktorý podľa mňa by sa mal snažiť e, získať eh, čo najaktuálnejšie informácie o rodinných podnikoch. Eh, tento sektor totiž predstavuje veľké percento európskeho HDP. Myslím, že by sme sa mali sústrediť najmä na poukazovanie aspektu vytvárania pracovných miest eh, v rodinných podnikoch a tiež na aspekty udržateľnosti podnikateľského modelu samotného. Mm, ten je totiž už prepojený so skutočnou ekonomikou a dlhodobým rastom. E, tento návrh stanoviska je podľa mňa veľmi dobrým východiskovým bodom a celkom iste nám pomôže v ďalších krokoch tejto oblasti. Chcel by som predniesť, ak dovolíte, niekoľko ďalších poznámok, e, ktoré súvisia s týmto dokumentom a možno by sme týmto mohli obohatiť našu prácu vo výbore. Spravodajca veľmi správne poukazuje na otázku definície rodinného podniku. Súhlasím s ním, že je vhodné zaujať inovatívnejší prístup, e, keďže expertná skupina pôsobila už v roku 2009, e, keď sa to definovalo. Prečo je potrebná úprava definície? Jednak preto, že kritériá, ktoré sa určili pre um, stanovenie pojmu rodinného podniku, nie sú dostatočne zamerané, čo sa týka zdieľania vlastníctva podniku, alebo či väčšina rozhodovacích práv je priamých alebo nepriamých. Podľa mňa najdôležitejší aspekt je veľkosť. Podľa aktuálnych parametrov rodinný podnik môže byť producentom rôznych klobás v strednom Taliansku, alebo zároveň produkovať aj eh, napríklad Volkswageny. Teda je to potrebné eh, prepracovať, je tu praktická potreba, aby my ako legislatívny orgán, ale zároveň celý podnikateľský sektor eh, vyvinul kroky na zameranejší prístup. Rodinné podniky sú spravidla výkonnejšie v otázkach sociálnej zodpovednosti voči zamestnancom a taktiež zohrávajú významnú úlohu v živote miestnej komunity. E, Toto podporuje aj návrh správy kolegov z výboru ITRE, ktorú oceňujem. Mohli by sme teda spomenúť v stanovisku aj význam e, spoločenskej zodpovednosti firiem a taktiež e, um, účastníckých práv e, zamestnancov v e, takýchto rodinných podnikov. Myslím, že na tomto by sme sa zhodli všetci. Okrem toho je tu aj zemavisný prvok, ktorý by sa mohol zohľadniť. Čísla hovoria, že e, rozdelenie takýchto modelov pod, rodinných podnikov je nerovnomerné v Európe vzhľadom na to, že panujú rozličné socioekonomické podmienky. Aj na toto by sme podľa mňa mali pamätať. Ďakujem. Ďakujeme pekne, e, pán Benifej. E, teraz e, pani Weber za Alde. Ďakujem, pani predsedajúca. Je pravda, že tu v Európskom parlamente máme veľmi prísne pravidlá, ktoré platia pre správy z vlastnej iniciatívy. A taktiež, čo sa týka dĺžky stanoviska ostatných výborov, ale zároveň toto je veľmi významná otázka, pretože takéto správy z iniciatívy s uh, aspektom zamestnanosti sú spoločným úsilím vypracovať uh, mm, také politické návrhy PU, ktoré zlepšia legislatívu v tejto oblasti. Teda nepochybujem o tom, že dokonca mm, tých tohto procesu stretnutí, vypracovanie e, pozmeňacích návrhov a stanoviska. Napokon sa celý text zmení a samotná správa tiež prejde výraznými zmenami. Chcem um, ehm, zablahožila spravodajkyni k tomuto návrhu, pardon, spravodajcu k tomuto návrhu, tiež sa mu poďakovať za to, že bola ochota spolupracovať s tými spravodajcami a príjmať návrhy. Zrejme, Najcitlivejšou otázkou je definícia rodinného podniku ako taká. A keďže postupy v členských štátoch sú natoľko odlišné, máme um, také rôzne definície. Chcela by sa predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý by žiadal komisiu, aby predložila eh, zoznam spoločných ukazovateľov, ktoré sú potrebné na zadefinovanie podniku, ako rodinného podniku. A takýmto spôsobom by sme potom získali možnosť eh, kvalitnejších štatistických údajov a lepší prehľad o úlohe rodinných podnikov v ekonomike Európskej únie aj v oblasti zamestnanosti. Skupina ALDE pripisuje tiež veľký význam rodovo vyváženému prístupu v sektore rodinných podnikov a preto niektoré pozmeňujúce návrhy sa budú týkať aj tohto. Chceli by sme presadzovať myšlienku jednotného kontaktného miesta pre e, ženy podnikateľky, čo by zahrňalo aj podporu v oblasti zariadení na starostlivosť o deti pre tie ženy, ktoré sú aktívne pôsobiť v rodinných podnikoch. Tiež budeme venovať mimoriadnú pozornosť otázkam vedenia a taktiež preberania vedenia rodinného podniku. Ďalšia významná oblasť sa týka pokračujúceho rozvoja týchto rodinných podnikov a chceme, aby naďalej zohrávali významnú úlohu v ekonomike EÚ. A musíme sa zamyslieť nad tým, aké legislatívne e, rozhodnutia prijímame a preto naše odporúčanie e, sa bude obracať na komisiu aj na členské štáty, aby zjednodušili, konsolidovali legislatívu, ktorá sa vzťahuje na činnosť rodinných podnikov. Musíme tiež prejaviť podporu sektoru vzdelávania, pretože ak Chceme, aby podniky a rodinné podniky boli aktívnejšie, mali by sme im pomôcť eh, už i hneď v úvodných štádiách, eh, na základných školách, eh, na stredných školách rozvíjať u detí takéto mm, schopnosti a zručnosti. Som presvedčená, že sa nám spoločnými silami podarí vypracovať kvalitné stanovisko, tak aby sme zaplnili túto medzeru v legislatíve. Ďakujeme pekne, pán Silky Otis. Ďakujem. Chcel by som sa poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu spoluprácu aj za vynikajúci návrh. Stanoviska spravodajcu sú veľmi jasné a ľahko zrozumiteľné z správy. Prečo? Preto každá politická skupina môže zaujať sa stanovisko. Skupina GUE nesúhlasí vo viacerých ohľadoch s návrhom stanoviska najmä čo sa týka kurzov o podnikaní v školských osnovách. Domnievame sa, že vzdelávanie by nemalo byť nejakým spôsobom prepojené s trhovým hospodárstvom. Školy by mali byť demokratickými inštitúciami pre občanov, kde občania, teda deti až ale aj rodičia môžu mať pocit, e, že zažívajú najtvorivejšie obdobie svojho života. Ekonomický darvinizmus alebo takéto podnikateľské aspekty podľa mňa nemajú svoje miesto a opostatnenie nie na školách. Veci by sa dali zlepšovať aj v iných e, oblastiach. E, súhlasím s tenovými spravodajcami, ktorí sa vyjadrili v tom zmysle, že sú veľké rozdiely medzi členskými štátmi. My sa domnievame, že rodinné podniky, tak ako aj iné druhy podnikov, by sa mali rozdeľovať na najmenšie podniky, malé stredné podniky a väčšie podniky mala by vzniknúť kategória podnikov e, do piatich zamestnancov, pretože väčšina podnikov do piatich zamestnancov sú spravidla rodinné podniky. Mali by sme sa pokúsiť zjednodušiť e, im prístup k financovaniu. A tiež je potrebné zaviesť e, progresívny systém zdaňovania a tak ďalej. Ale Okrem týchto bodov, ktorých nesúhlasíme, oceňujeme ďalšie body. Je potreba podporovať rodinné podniky v týchto časoch hospodárskej krízy. Domnievame sa, že takýmto spôsobom budeme môcť chrániť pracovné miesta a vytvárať nové pracovné miesta. Je dobre známe, že väčšina pracovných miest vzniká práve na úrovni malých stredných podnikov a rodinné podniky spadajú do tejto kategórie malých a stredných podnikov. Toľko teda moje poznámky a odzrkadli sa to aj v pozmeňovacích návrhoch, ktoré predložíme. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu so spravodajcom v konštruktívnom duchu, tak ako doposiaľ. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz pani Tatiana Ždanoka zo skupiny Zelených. Ďakujem. Ja chcem zablahoželať eh, spravodajcovi pánovi Krasnodebskému a poďakovať eh, sa mu za spoluprácu. Už sme predložili pozmeňovacie návrhy pred sviatkami. Trošku ich priblížim a potom mám aj otázku na mm, pána spravodajcu, pretože tu sú isté rozdiely v texte ktorý ste predložili v porovnaní s vašou prezentáciou, čo sa týka nadnárodných podnikov a aj mm, malých podnikov, ktoré sú zemepisne viazané. V návrhu stanoviska hovoríte, že chcete upriamiť pozornosť komisie potrebe rovnakom prístupu k nadárodným podnikom aj k rodinným podnikom. My to vnímame inak. Náš pozmeňovací návrh znie nasledovne. Chceme upozorniť komisiu na to, že rovnaký prístup k rodinným podnikom a zároveň k národným podnikom, čo sa týka možnosti unikať pred daňami, e, že sú mm, aktuálne nastavené tak, že je to nevýhodnejšie pre, ma, pre rodinné podniky. Takýto je teda náš spôsob vnímania. Hm, zrejme budeme diskutovať o možných kompromisoch. Tiež e, Nechceme veci vnímať až tak optimisticky, čo sa týka malých stredných Neplatí totiž, že by boli za každé okolnosti úspešní a preto v úvodnom ustanovení tam sme predložili tiež pozmeňovací návrh, že rodinné podniky môžu v pozitívnych prípadoch sa odlišovať eh, vo svojich hodnotách od nerodinných eh, podnikov, čo sa týka orientácie a tak ďalej. Teda toľko k našim návrhom. Isté, že je nám známe, že neexistuje jasná definícia, ešte stále na ňu čakáme. Čakáme na definíciu pojmu rodinný podnik, taktiež sme sa dohodli s liberálmi. Podporujeme návrh Renate, aby sa zaviedli e, kritéria označovania podniku za rodinný podnik. Ale tu ide o definíciu samotnej rodiny my sme predložili pozmeňujúci návrh, ktorý hovorí, že chceme navrhnúť komisii, keď bude pracovať na definícii rodinného podniku, aby táto definícia zohľadňovala e, diverzitu e, rodín v spoločnosti, aby vychádzala z princípu nediskriminácie rozličných e, rodinných foriem Ďalej sme predložili pozmeňovací návrh k odseku 2. Tam hovoríte o malých a stredných podnikoch. Tu chceme podrobnejšie vysvetliť na základe akého rámca by mm, sa malo postupovať pri otázkach e, dostupnosti financovania, taktiež spravodlivosti v oblasti daní, taktiež v štruktúre malých sredných podnikov. A zdôrazňujeme tiež, že e, dobre e, zacielená podpora môže mať e, vplyv e, na e, potenciál pracovných miest. Domnievame sa, že je tu veľký potenciál vytvárať pracovné miesta napríklad v obehovej ekonomike. Navrhujeme teda, aby tento odsek bol takýmto spôsobom explicitnejší the requirements to the opinion, and so we, will do all the best to have it more, ex, uh, more explicit. And Boli by sme radi, keby spravodajca trošku podrobnejšie rozpracoval tieto body. Ďakujem. Uh, one minute for Mr. Gerike. Ďakujem a teraz minúta pán Gerike. Keby ste si prosím zapli mikrofón. Ďakujem pani predsedajúca. Ďakujem kolegovi profesorovi Krasnodemskému za toto krásne stanovisko k situácii rodinných podnikov v Európe a za dobrú spoluprácu. Chcem uviezť dve veci, ktoré sú mi veľmi dôležité v tomto stanovisku. Európska dimenzia e, tradičného pojmu ctihodných obchodníkov, podnikateľov. To je i ideál e, zažívanej sociálnej zodpovednosti v podniku. A práve dnes nesmieme zabúdať sa na toto odvolávať a vysielať to aj do svetových trhov. Ctihodné, čestné podnikanie musí byť devizou Európy a rodinné podniky sú práve tie, ktoré ju v mimoriadnej miere predstavujú. Pokiaľ ide o e, dane, tak to nie je len európska povinnosť, ale treba členským štátom pripomenúť, že e, sa majú v daňových systémoch snažiť o to, aby sa rodinné podniky mohli previesť aj na ich dedičov, aby tieto podniky prežívali a nie, aby sme im brali vzduch na dýchanie. Ďakujem. Teraz pani Morvajová, minúta. Ďakujem veľmi pekne. Chcem povedať, že som rada, že rodinné podniky sú témou tejto správy a že sa tu poukazuje na špecifickú situáciu aj v postkomunistických krajinách. Chcem ešte dodať, že, že tvorba pracovných miest je to, čo je špecifickou črtou týchto regiónov, pretože počas obdobia socializmu, alebo ako to vy niektorí voláte komunizmu, pracovné miesta vytvárali veľké štátne podniky a po, po prechodnom období, po prechode, po revolúcii, zametovej revolúcii došlo k ďalšiemu posunu. Veľké nadnárodné spoločnosti začali poskytovať pracovné miesta, budovali veľké montážne závody a tak ďalej a tak ďalej. Takto to vyzeralo. A keď zmeníme tento pohľad, tak vlády by mali pochopiť, že tu ide tiež o tvorbu pracovných miest. Ak nejaký manželský pár vytvorí malú ekologickú farmu a žije tam so svojimi tromi deťmi, alebo ak nejaký umelec si otvorí nejaký E, obchodík alebo ak nejaký startup sa objaví. A netreba podporovať nadnárodné firmy daňovými úľavami a štátnymi stimulmi, ale práve tieto malé podniky, ktoré tiež vytvárajú pracovné miesta dôstojno, dôstojným spôsobom, poskytujú život alebo dôstojný život a treba ich podporiť, aby to mohli naďalej poskytovať. Ak by takto vznikla stredná trieda, došlo by k zníženiu e, korupcie, lebo tieto, štát, tieto, títo ľudia by nezáviseli od štátu a nadnárodných spoločností. A teraz posledná minúta, pán Krasnodemsky. Ďakujem za veľmi zaujímavé pripomienky. Keď hovoríme o rodinných podnikoch, tak určite nesmieme zabúdať na Budenbroka. Nie všetci čítali e, Mána či Prusa, ale kedysi kapitalizmus pozostával práve z rodinných podnikov a isté, že je tu problém v tom, že v prvom rade máme problém odovzdávania podniku ďalšej generácii a po druhej máme problém s tým, že definícia je veľmi obširná. No. Naozaj ma prekvapilo, že rodinným podnikom je napríklad koncern Volkswagen. No ale iste aj nejaký malý podnik. Na druhej strane problém eh, spočíva v tom, že každý rodinný podnik by chcel dosiahnuť eh, veľký úspech z jedného pokolenia na druhé a chcel by rásť a odozdávať isté tradície. Čiže mne je jasné, že budeme mať problém s definíciou. Pokiaľ ide o vzdelávanie občanov, tak ma trochu prekvapil názor kolegu z GUE, pretože ja som samozrejme na za vzdelávanie populácie, avšak myslím si, že do populácie patrí aj podnikateľ. To je človek, ktorý môže e, sám podnikať. Z hnutia Solidárnosť v hnutí Solidarnosť bolo veľa robotníkov, ktorí potom, keď sa zmenila situácia v krajine, sa snažili založiť podniky. No a ja by som chcel vytvoriť také podniky, eh, pardon, podmienky, aby ľudia mohli zakladať rodinné podniky. Myslím si, že by bolo vhodné, aby toto existovalo na rôznych e, úrovniach. No a pokiaľ ide o nerovnomerné zaobchádzanie, to o tom hovorili zelení, tak si myslím, že iste malé a stredné rodinné podniky s nimi nie je zaobchádzané rovnako a že doteraz z rôznych dôvodov, samozrejme je to iné v Nemecku, kde malé stredné podniky, e, s nimi je zaobchádzané pomerne dobre, ale na perifér, v periférnych krajinách Európy je to iné. No a ešte aj na to by som chcel upozorniť, že keď hovoríme o tejto téme, mali by sme si uvedomovať tie rôznorodé podmienky. Takže v európskych periférnych krajinách malé, stredné, rodinné podmienky sa doteraz nemali možnosť rozvíjať a my musíme robiť všetko preto, aby sme situáciu zmenili. Myslím si, že vaše pripomienky, vážení kolegovia, e, sú naozaj dobrým štartom e, do diskusie na túto tému. Ja som počas svojej univerzitnej kariéry si, si zvykol na roz, rôznorodosť názorov, veľmi si ju cením a pokúsim sa vaše stanoviska zapracovať do správy a nájsť kompromisy. Ďakujem. Thank you, Mr. Ďakujem veľmi pekne, pán Krasnodemský Lehota. A pozmenujúce návrhy je 14. apríl, obed, poludnie. A sekretariat bude informovať e-mailom o revidovanej verzii a o ďalších detailoch, ktoré sa týkajú podávania pozmenujúcich návrh. Prijímanie v, v je 7. mája. Bod 11 programu Výročná správa o subsidiarite a proporcionalite za roky 2012 a 2013. Spravodajc je to prvá, prvé posudzovanie tohto návrhu stanoviska a dávam slovo spravodajkyni pani Helge Stevens. Ďakujem veľmi pekne. Dobre popoludnie všetkým kolegom. Ja som spravodajkynia tejto správy. Je to len návrh stanoviska pre výbor EMPL a sociálne veci pre Júri, pre výbor Júri. Pokúsili sme sa prísť s návrhmi uznesenia a chcem len veľmi stručne informovať o tom, čo zatiaľ máme. Napísali sme, že subsidiarita a proporcionalita sú hlavnou zásadou pre moju stranu BA a ECR. Myslíme si, že to je dôležitá zásada, ktorou sa musíme zaoberať. Vítame túto účasť, zapojenie národných parlamentov, ale radi by sme zdôraznili význam regionálnych parlamentov, najmä tých, ktoré majú legislatívne právomoci. A radi by sme ich vyzvali k tomu, aby sa viacej zapájali do systému včasnej výstrahy, tam, kde je to vhodné. Napríklad polský parlament je dobrým prípadom regionálneho parlamentu. Flamský parlament je dobrým príkladom takéhoto parlamentu, ktorý má legislatívne právomoci a je vlastne takýmto dôležitým príkladom regionálneho parlamentu s legislatívnymi právomocami, Chceme vyzvať komisiu, aby systematicky skúmala dopad svojich aktivít a aby skúmala aj ex ante vplyvy legislatívneho procesu z komisie a EP. A nakoniec Myslíme si, že zásada rozmýšľať najprv v malom je kľúčovým prvkom celého procesu a zohráva to veľmi dôležitú úlohu tým, že sa vytvárajú pracovné miesta, rast a znižujú sa náklady na reguláciu podnikov. Toto je ten, to základné sumár toho, čo máme zatiaľ pripravené. Teším sa na vaše návrhy a pripomienky, ktoré by sme potom zapracovali do tohto návrhu. A pravdepodobne budeme mať stretnutie tieňových po e, veľkonočných prázdninách. Teraz dávam slovo pani Kozlovskej Radževič, tieňová spravodajkyňa za EPP. Ďakujem za slovo, pani predsednička, vážne dámy, vážne páni. Chcem sa veľmi pekne poďakovať predračníčke za to, čo do tejto chvíle e, pripravila. Stanovisko je veľmi dôležité, týka sa veľmi dôležitého princípu pre všetky mm, politické skupiny, týka sa to otázky subsidiarity. Avšak e, stanovisko si vyžaduje mm, dodatky a pozmeňovacie návrhy. Should I repeat? No it's okay. No. Okay, to, powtórzę tylko, że... Takže ešte to zopakujem. Takže berieme do, teda oceňujeme prácu, ktorá doteraz bola vypracovaná, je však potrebné stanovisko doplniť a niekde pozmeniť. E, Princíp subsidiarity je naozaj veľmi dôležitý, myslím si, že pre všetky politické skupiny a preto je dôležité e, zdôrazniť to, čo sa nachádzalo v nariadení komisie, že v uplynulých rokoch e, sa buduje politický dialog, ktorý spolu zároveň s e, funkciou parlamentu žltej karty môže byť dôležitým nástrojom na realizáciu Eh, otázok eh, zásad subsidiarity a proporcionality. Takýto politický dialog by sa mal odohrávať, eh, teda mal vzniknúť tak, že sa mm, kolegovia z parlamentu, Európskeho parlamentu budú viac stretávať s zástupcami národných parlamentov, ale aj v, so zástupcami Európskej komisie a s ďalšími kolegami z výborov jednotlivých členských štátov. Je dôležité tieto stretnutia znásobiť, aby sme mohli lepšie svoju prácu koordinovať, lepšie si porozumieť, aby bolo jasnejšie, o čom hovoríme, keď hovoríme o zásadách subsidiarity a proporcionality. Treba si uvedomiť, že jedným z hlavných problémov, ktoré vyplývajú z diskusí o tejto otázke, je rôznorodé mm, porozumenie tohto termínu, rôzny výklad tohto termínu aj v jednotlivých e, parlamentoch jednotlivých členských štátov, ako aj tu u nás v Európskom parlamente. V roku 2012 Európska komisia z, z, posilnila diskusiu, pokiaľ ide o zjednotenie definícií zásad subsidiarity a proporcionality. Navrhla jednotné kritéria hodnotenia, e, ktoré by mali využívať všetky inštitúcie. Avšak v tejto chvíli neberú všetci do úvahy a okrem iného aj z toho vyplýva e, rozdiel vo výklade týchto termínov. A podľa mňa toto je naozaj najkľúčovejšia otázka, ktorým by sme sa mali venovať v tomto stanovisku. Tieto otázky treba vyriešiť, aby sme následne mohli riadne uplatňovať zásady subsidiarity a proporcionality. Druhá otázka, ktorá v stanovisku nie je uvedená a myslím si, že by sa tam nachádzať mala, je otázka, ako národné parlamenty pristupujú k zásade subsidiarity a proporcionality. Konkrétne mám na mysli to, že veľká väčšina stanovísk, ktoré doteraz boli vypracované, čiže vyše 500 zo 600 stanovísk sa týkala iba výlučne z, z publikácií či materiálov z legislatívneho legislatívnej sféry. Avšak my na, v parlamente produkujeme aj veľmi veľa nenormatívnych textov a v súvislosti s tým by bolo dobré, aby sme sa venovali aj tým, pretože tieto sa následne menia, sú prepracovávané na konkrétne smernice, na mm, e, právne dokumenty. No a pokiaľ ide o tie neprávne dokumenty, tak by sme mali taktiež e, podporovať parlamenty, aby sa o nich opierali. No a v stanovisku sa vyvíja najväčší tlak alebo najväčšia pozornosť je zameraná na e, nástroj žltej karty. Žltá karta bola prvá, prvýkrát použitá v roku 2012, to sa v stanovisku uvádza. No a v roku 2012 komisia dostala žltú kartu pretože počet negatívnych stanovisk z parlamentu prekročil e, daný e, práh. Komisia e, nesúhlasila s týmito stanicami a uznala, že zásada a subsidiarity nebola porušená. No a mali by sme o tom hovoriť v minulom čase, pretože v štvrtom bode stanoviska to je naformulované tak, ako by sa to ešte len malo stať, ale toto sa už pritom stalo. Komisia neuznala stanovisko a nepokračovala v legislatívnej práci, ktorú toto stanovisko riešilo. V roku 2013 taktiež poleži, by sme požili žltú kartu a taktiež komisia neuznala stanovisko, že pripravované právne predpisy nie sú v súlade so zásadou subsidiarity a proporcionality? Táto práca sa týkala práce Európskeho prokurátora. E, takže teda, žltá karta začala fungovať, používa sa, ale myslím si, že by sme v stanovisku mali dôkladne popísať, ako funguje a ako by sme chceli, aby fungovala. No a na záver drobná úvaha. E, v piatom bode sa hovorí o zásade e, najprv e, berieme do úvahy e, malé, malú škálu. V Polsku sa hovorí myslí globálne, konaj lokálne a podľa mňa to lepšie formuluje to, čo chcela podľa mňa autorka povedať. Čiže že by sme mali ľuďom pomáhať, mali by sme ich inšpirovať, aby um, firmy uh, viedli v súlade s, glo, s lokálnymi s lokálnymi podmienkami, avšak je taktiež dôležité mať na zreteli, čo sa deje z globálneho hľadiska, aby sme mohli využiť plný potenciál celého sveta. Takže tá, tá myšlienka e, myslenia globálne je potrebná. Ďakujem. Thank you. I'll give the floor. Ďakujem. A teraz má slovo Juto, nech sa páči za SND. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, pani Regnerová sa tu z zvláštnych dôvodov nemôže zúčastniť. Ďakuje autorke za toto stanovisko, ktoré je dobrým základom preto, aby sme e, mohli pokračovať. E, komisia v svojom e, materiáli uvádza vyjadrenie národných parlamentov k subsidiarite a teraz už druhýkrát v rámci kontroly subsidiarity sa použila e, žltá karta. Vzniká tu ale otázka, či majú národné parlamenty dostatok zdrojov a či komisia aj dostatočne koná na to, aby tieto parlamenty mohli plniť svoju kontrolnú funkciu. My ako SAD Vnímame pozitívne, keď národné parlamenty prichádzajú s návrhmi, e, ktorými sa skúma subsidiarita. Myslíme si, že toto je dynamický prístup, dynamická koncepcia, ktorá má zabrániť tomu, aby európska legislatíva e, upravovala zbytočne túto e, rovinu my určite prídeme s pozmenujúcimi návrhmi do tejto, e, k tejto správe a som presvedčená, že výsledok bude dobrý. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dáv- dávam slovo pani Stevens. Nech sa môže vyjadriť e, k tomuto bodu programu. Ďakujem veľmi pekne. Je to veľmi zaujímavé si vypočuť obe strany, obe vyjadrenia a samozrejme, že ich zapracujeme v čo najväčšej možnej miere. Taktiel, pokiaľ ide o organizačný výbor, vrátime sa k tomu po e, veľkonočných sviatkoch. Budeme mať ešte príležitosť o tom hovoriť a určite v návrhu správe chýbajú niektoré veci, ale mali sme obmedzenia rozsahu na počet slov a my sa budeme, my sme sa snažili zamerať na to, čo považujeme za najdôležitejšie. Vítam vaše návrhy a určite môžeme do návrhu zapracovať aj tieto pripomienky. Teším sa na to. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste sa o ne so mnou podelili. Ďakujem veľmi pekne. 17. már lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov prijatie 28. mája a v vedúcom výbore Júri 16. až 17. júna. A teraz by sme prešli k bodu 12, a to je stratégia EÚ pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie po roku 2015. Je to posúdenie 112 pozmenujúcich návrhov e, k návrhu stanoviska a teraz dávam slovo spravodajkyni pani Kosovskej Radževič. Ďakujem za slovo, pani predsednička, vážené dámy, vážne páni. Stanovisko, ktoré už bolo prezentované na výbore, došlo mi 112 pozmeňovacích návrhov. Chcem sa za nich všetky poďakovať. Všetky tie stanoviská, ktoré došli, naozaj prehlbujú perspektívu, ktorá je základom v formovania stanovisko a pomáhajú tomu, že stanovisko je pl- plnšie, lepšie. A veľmi sa tiež teším, že môžem e, e prekročiť hranicu 200 slov, ktoré, na ktoré je pôvodný text obmedzený. Doteraz sa nám podarilo naformulovať 12 kompromisných návrhov a ďalej pracujeme ešte nad textom správy. Podarilo sa nám doteraz e, naozaj intenzívne e, korešpondovať, či dokonca sa stretnúť s tieňovými spravodajcami. To, e, to stretnutie bolo naozaj plodné. Chcem sa poďakovať za to, že sme všetci boli veľmi otvorení, že sme sa navzájom počúvali, že sme hovorili k veci a že vo väčšine prípadov sa nám podarilo nájsť príslušné znenie a riešenia ako aj z jazykového, tak aj z vecného hľadiska. A to nám umožnilo e, sa zhodnúť nad e, pozmeňovacími návrhy vo väčšine prípadov. Všetky pozmeňovacie návrhy e, v texte sa týkajú najmä otázky rozdelenia úloh, učenia, roli starost, inštitúcií pre starostlivosť, ktoré sa týkajú starostlivosti nielen malých detí, o malé deti, ale aj o starých a chorých. Hovorí sa tu o flexibilnej časovej dobe, hovorí sa tu o chudobe žien a potrebe e, dôchodkového zabezpečenia. Taktiež sa tu hovorí o e, účasti žien na pracovnom trhu, čo musí byť jedným z cieľov strategických, ktorý sa musia objaviť v strategických dokumentov Európskeho parlamentu a celej únie. Taktiež sa tu hovorí o smernici o materskej dovolenke a taktiež sú obšírne riešené otázky rodičovskej, oteckej a ma- otcovskej pardon, a materskej dovolenky. Taktiež sa tu hovorí o smernici pani komisárky Reding, ktorá sa týka spravodlivého najmania um, ehm, do e, vysokých funkcií v, v, v firmách, taktiež sa tu hovorí o neregistrovanej práci a o diskriminácii na pracovnom trhu a viacnásobnej diskriminácii. Taktiež sa hovorí o mobbingu, o sexuálnom mobbingu v mieste práce a taktiež sa hovorí o diskriminácii na pracovnom mieste. Ďakujem veľmi pekne za všetky pozmeňovacie návrhy. Dúfam, že text, ktorý vypracujeme, si získa všeobecný súhlas a podarí sa nám v, krátkom dobom horizonte odhlasovať úspešnú správu. Ďakujem, pán Gerike, vy ste tieňovým spravodajcom. Vy ste to nevedeli? Ak ste si nič nepripravili, nemusíte nič povedať. Nie, nie, my sme sa rozprávali a moje pozmeňovacie návrhy už e, tu boli uvedené. Hovorilo sa tu o ženách. Ja som e, chcel zdôrazniť, že matky e, zohrávajú výraz, významnú úlohu. Isté, že sú to tiež ženy, ale majú ešte zodpovednosť navyše v spoločnosti. Teda podľa mňa by sa mali um, osobitne spomenúť už sa tak urobilo. Ja teda nemám už čo iné dodať. Maria Arena, representing the... Maria Arena za SAD. Merci, madame la présidente. Um... Ďakujem za slovo. V prvom rade ďakujem za odvedenú prácu. Viem, že bolo vznesených veľa pozmeňovacích návrhov, čo svedčí o záujme o túto tému. Naozaj iba pri málo, e, malom množstve týchto pozmeňovacích návrhov sme sa nevedeli zhodnúť, naopak väčšinou sme sa dohodli. E, s, hovorí sa tam o dôležitých veciach. V prvom rade je to situácia, ktorá je ešte veľmi vzdialená od rovnosti medzi ženami a mužmi v Európe. Druhá vec treba zobrať do úvahy, e, E, tento fakt v rámci stratégie e, Európa 2020 a Európskeho semestra. Taktiež je dôležité dosiahnuť ciele v oblasti zamestnanosti, ktoré sú taktiež ešte vzdialené od reality, čiže je to 77 nie, nie, teraz žien, ktoré čelia nedostatočným finančným prostriedkom, taktiež je tu diskriminácia žien v oblasti zamestnanosti aj v, vo vertikálnych, tak aj horizontálnych aspektoch. A taktiež je tu dôležité hovoriť o posilnení e, riešenia diskriminácie žien prostredníctvom ďalších dodatkových e, charakteristík, čiže je to viacnásobná diskriminácia, ako napríklad migrácia, zdravotný handicap či farba pleti a ďalšie diskriminačné faktory, ktoré sú problémom pre ľudí a ešte k tomu, keď navyše sú ženy, tak naozaj trpia touto diskrimináciou. Potom je dôležité zlepšiť infraštruktúry a opatrava, opatrava, starostlivosti o deti. Uh, potom je tu otázka rodičovských, materských, otcovských dovoleniek, ktoré taktiež umožňa vyriešiť otázku zamestnanosti žien. Taktiež ide o rozdeľovanie domácich práci, e, e, rovnováženie pracovného a rodinného života, pretože to sú naozaj di- vážne diskriminačné faktory. Je tu len jeden bod, pri ktorom spravodajkyňa nechcela sa dopracovať ku kompromisu a chápem, že môže hlasovať tým pádom proti nášmu pozmeňovaciemu návrhu 78 E, ktorý sa týka prístupu k informáciám o postupoch pri e, žiadosti o zamestnanie, kde by išlo o revezné e, bremeno mňa by zaujímalo, aké sú, teda chcela by som vedieť, prečo spravodajkyňa nechcela prijať takýto pozmeňovací návrh, pretože pokiaľ ide o diskrimináciu, tak práve tedy treba e, zobrať do úvahy túto otázku e, bremena. No a potom sú tu sexuálne diskriminácie. E, samozrejme, už sa v tejto oblasti niečo urobilo, ale podľa mňa sme nezašli dostatočne ďaleko, takže si myslím, že v tejto oblasti by sme mali aj v správe informácie posilniť. Ďakujem a teraz dávam slovo spravodajkyni. Ďakujem pani predsednička, vážne dámy, vážne páni, veľmi pekne a ďakujem za všetky pripomienky. Takmer 100% vašich pripomienok sa nachádza v kompromisných návrhoch Samozrejme, myslím si, že nikdy e, nie je možné vytvoriť taký text, ktorý by každým detailom všetkým vyhovoval. Našim cieľom je vypracovanie takého textu, ktorý bude akceptovateľný pre maximálnu možnú e, mieru ľudí zo všetkých politických skupín. Takže ešte raz sa vám chcem poďakovať za prácu, ktorú sme tu teraz spoločne odvietli a verím, že aj naša ďalšia komunikácia bude e, v podobnom duchu úspešná. Thank you for... Ďakujem veľmi pekne a mrzí ma, že vždy sa otázky rovnosti medzi ženami a mužmi dostávajú na koniec programu, keď sme prebrali všetky ostatné dôležité otázky. Ja dúfam, že na budúce sa nám to podarí lepšie zahrnúť do programu, lebo sa to stáva teraz pričasto prijatie v MPL 16. apríla a to je aj ten istý deň. Budeme mať naše ďalšie rokovanie 16. apríla v Bruseli. E, začneme o 9. skončíme o pol 7. Teraz sa nám podarilo skor- skončiť skôr. Budeme mať voľno viac ako týždeň. Chcem sa vám poďakovať za prítomnosť a za prácu, ktorú ste odviedli, aby sme mohli skončiť skôr, napriek tomu, že sme mali veľmi náročné hlasovanie. Takže ďakujem ešte raz a prajem vám ešte raz príjemné.